paneli e, nebol žiadny zástupca malých a stredných podnikov. V prípade, že to má byť nejaká ironická poznámka počiarov ku koncu, e, pán predseda, e, ja by som bol naozaj udivený, keby v rámci panelu, ktorý sa zaoberá budúcnosťou priemyslu európskeho a že tam vlastne máme pozvaného predstaviteľa Daimler Chrysler. To je vlastne už dinosaurus, to je už vec, ktorá patrí minulosti. To je podaná informácia. Každopádne ten zástupca, ktorý je tu, ten nebol pozvaný v, jeho funkcii ako človeka z Daimler Chrysler, lebo to troška ináč. Áno, správne ste ale poznamenali. Možno, že e, čo skoro si všimnete a ja dúfam, e, že sú tu nie len zástupcovia veľkých odvetví. Všetko sú to osoby, ktorej ako vlastne osobnosti na rôznych pozíciách a na rôznych miestach pracujú na tom a sú, sa zúčastňujú na tom, v časti v korporátnom sektore, v časti e, v rámci technologického odvetvia a pracujú na otázkach kritérií a problémov, ktoré stoja pred e, priemyslom Európy v budúcnosti. A to je tá centrálna otázka, o nej sme už hovorili niekoľkokrát, spoločne sme e, sa podali na to, aby sme zintenzívili túto diskusiu. E, na konci mesiaca tu budeme mať e, komisára pre priemysel a preto si myslím, že je to rozumný krok, že e, troška sa oboznámime teraz s tým, ako sa bude vodiť európskemu priemyslu počas ďalších 4 rokov. Ďalej to nebude si aj čičeste. Keby som mohol, pán predseda, najskôr chcem poďakovať za vaše vyhlásenie, za vaše stanovisko a chcel by som vyjadriť sympatie našou osobou všetci e, sme sa už ocitli v podobnej situácii, takže je dobré, že aj vy ste takto prevzali zodpovednosť. Keď ja sa opriem o tých 25 rokov skúseností ako podnikateľa, keď som teda fungoval v tom reálnom svete, a chcel by som len počiarknúť tie obavy, ktoré vyjadril pán Burikov, keď hovoril o malých a stredných podnikoch a tie náklady, ktoré sú vlastne centrom jeho obáv. A ja vítam takéto úvahy zo strany zelených, možno on môže napraviť to, čo vníma ako nerovnováhu v rámci toho programu tým, že bude hovoriť o malých a stredných podnikoch, keď sa dostane na rad. Takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše pochopenie a za e, milé, za milý postoj e, k to, to, tomuto problematickému tejto problematické záležitosti. Začneme so samotným vypočutím e, s tými osobami, ktoré sme pozvali, som sa dohodol, napriek tomu, že sú to vysoko kvalitní ľudia, poprosil som ich, aby eh, ešte viac skrátili ten čas, ktorý majú vyčlenený, tak aby sme mali ešte väčší priestor na kladenie otázok. Vieme, že tak či tak veľmi ťažké čas dodržať. Ak mi dovolíte, eh, je to troška možno neláskavé v porovnaní eh, so včerajším priebehom. Niekedy tu máme naskočené teda hodiny na tom monitore, potom je možné vidieť, koľko času čerpajú poslanci a potom to pomôže nielen samotným poslancom, ale aj vám ostatným a potom nebudeme mať na konci úplný stres časový, keď budeme musieť to všetko hnať. Takže to poradie je také, ako bolo e, vytlačené v pozvanke, najskôr doktor Erhard Besi, Eberhard Besi. ktorý pracuje v rámci Európskej platformy pre technológie a ktorý zohral veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o stanovanie eh, budúcnosti eh, európskeho priemyslu. My máme tiež eh, pred sebou výsledky analýz a chcem v tejto súvislosti poprosiť pána Besiho, aby naštartoval tieto prezentácie. Vážený pán Rol, vážení poslanci, členovia výboru ITRE Európskeho parlamentu, dnes som tu a to chcem vyslovene počiarknúť ako, výlučne ako zástupca Menu Future, a to je vlastne 2,5 tisíc malých a stredných podnikov, e, ktorí si lámu hlavu nad tým, ako e, bude vyzerať budúcnosť e, techniky výroby v Európe a kde musia byť postavené priority, tak aby Európa dokázala napredovať na tomto poli. Tým pádom som veľmi vďačný aj o otázke kolegu Bitekofa a samozrejme na druhej strane ešte jedna pripomienka. Dúfam, že Dámer nie je úplnou minulosťou. To je ešte úplne iná príhoda, úplne iný príbeh a o tom sa môžeme zmeniť niekde inde. Nechcem to teraz rozvádzať. Naozaj som to vyslovene za tie malé a stredné podniky a chcem sa vyslovať aj v ich mene, e, ktoré teda máme v Európe a ktoré sú veľmi úspešné v tomto sektore a väčšinou zostávajú v tieni. Ešte raz som chcel povedať, že sa veľmi chcem srdečne poďakovať za pozvanie na dnešné vypočutie a samozrejme aj za to, že budem mať možnosť odpovedať eh, vaše otázky. Musím priznať, eh, že tá téma, ktorá bola formulovaná ako otázka, ma prekvapila. Pre mňa Európa bez eh, konkurencieschopného priemyslu jednoducho nie je predstaviteľná, pretože bez silných aktivít na poli priemyslu európske hospodárstvo nie je dostatočne robustné na to, aby tie systémy penzíne a zdravotnícke dokázalo podporovať. Dnes sa podiela priemysel 30% na tých hodnotách, ktoré sú tvorené a my hovoríme zase znova, potvrdzujú teda všetky štatistiky, e, pracovné miesto e, v rámci sektora alebo priemyslu nepriamo financuje ďalšie dve pracovné miesta na iných, v iných oblastiach. A preto je extrémne dôležité, aby sme udržali e, toto odvetvie v Európe a aby sme ho dokonca ešte aj ďalej dobudovali. Pre poslancov, ktorí sú, e, sú súčasťou alebo ktorí sú poslancami tohto výboru, tak tým určite leží na srdci e, priemysel a ja sa teraz budem venovať aj niektorým veciam, ktoré sú veľmi dôležité z môjho pohľadu, napríklad trvalá udržateľnosť, tá má ekonomické, sociálne a ekologické ciele, ako viete, a dôsledky finančnej krízy e, nám veľmi jasne poukázali, ako dôležitá trvalá udržateľnosť pre nás je. Nielen samotná trvalá udržateľnosť v životnom prostredí a v šetrnom nakladaní so zdrojmi, ale takisto aj pokiaľ ide o e, príjmy a finančné trhy a ich trvalú udržateľnosť, alebo teda zisky. To je výrok, ktorý som, si prebral, ktorý som prebral od bývalého e, komisára pre túto oblasť, pána Potočníka, a to sa veľmi hodí aj z pohľadu toho bilancovania do budúcnosti, a teda toho, čo chceme e, dosiahnuť čo sme sa, ako sme sa poučili vlastne z krízy, tá skutočné hospodárstvo a ten základ pre rast, je teda základným predpokladom pre rast. sociálne je to, čo vytvára pracovné príležitosti a táto e, pravda sa naplňa oveľa viac v, v súčasnosti. A priemyselná výroba rieši všetky tri dimenzie trvalej udržateľnosti výroba znamená v súčasnosti a tu, som vám, e, tu by som rád upriamil vašu pozornosť e, na stred toho obrázku. Vysoká miera tvorby hodnôt je to ekonomika, ktorá vychádza z, náklad, teda z efektivnosti nákladovej, je nízko uhlíková a je založená na znalostiach. Asi 20 v súčasnosti inžinierov e, v rámci teda tej pracovnej síly produkcia alebo teda výroba je vysokotechnologická a ňou sa vyrábajú aj vysokotechnologické produkty. Sú tu integrované všetky technológie, ktoré e, sa potom pretávajú do celkovej ponuky spoločnej. Tá výroba je zoštílená a ideálnom spôsobe by sa mala diať e, v, vo fabrike budúcnosti, ktorá nebude produkovať žiadne emisie. My sme sa zaoberali aj takouto myšlienkou, teda, že eliminovať úplne tie emisie a škodlivé vplyvy. Európska politika výskumu a inovácie stanovila tú perspektívu a chystajú sa tam zmeny, ktoré súvisia s niektorými spoločenskými výzvami. Ide o tzv. technologický push, alebo smerom technologického tohoto push k market pull. To zodpovedá istej zmene paradigmy eh, v rámci výskumnej a inovačnej politiky smerom k FP, od FP7 k FP8 to má jednoduchý, ale dôležitý dôvod. Ide o hospodársky úspech, ale ten ide v konečnom dôsledku, ide o zvýšenie takéhoto úspechu. Inovácie e, to sú tovary a služby, e, ktoré sú predávané na trhu. A spoločenské výzvy definujú potrebu, ako napríklad čistá energia, trvalo udržateľná mobilita a takisto trvalo udržateľná e, výroba. na to, aby bola Európa konkurencieschopná a dynamická, eh, je nevyhnutné zaručiť rast a potrebujeme priemyselné líderstvo a predpokladom tohoto, nevyhnutným predpokladom tohoto je inovácia. A Európa, a dúfam, že som to jasne zdôraznil, potrebuje dynamický a inovatívny priemysel tak, aby bol takýto rast dosiahnutý. Rast, ktorý je nevyhnutný na to, aby eh, spoločenské, ekologické a iné výzvy v budúcnosti dokázali sme zvládať Európa, roku 2020 ukazuje, Európa 2020 ukazuje cestu týmto smerom. Tu ale EÚ a spolu s so súkromným sektorom musia byť ešte viac previazaní, musia spolupracovať silnejšie a oni e, musia stanovovať e, tie rámcové podmienky pre takýto rozvoj. Potom európsky priemysel a Európa má budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tie, ten, túto jasnú a stručnú prednášku a rovno by som dal slovo ďalej profesorovi Germásovi. Musíte si asi presadnúť, to bude asi najlepšie. A to z dôvodu našich technológií budúcnosti. Áno, v budúcnosti majú iba jedno miesto, takže si presadnite.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 Ďakujem pekne, pán predseda, za tú možnosť, že som mohol dnes sem prísť a že môžem s vami hovoriť o tom, aké možnosti môže poskytovať stavebníctvo Európe. Ďakujem pekne výboru za pozitívnu iniciatívu, lebo je pre, je pre nás veľmi dôležité a túto možnosť hovoriť o budúcnosti Európy v tejto oblasti. Ja budem teraz hovoriť v mene Európskej platformy pre stavebné technológie a je to, tak povediac, premiéra v celej histórii. A síce, že všetky, všetky časti, všetky, všetci subdodávateľia v rámci stavebníctva sa združili do, jedného, do jednej platformy a pracovali na agende do budúcnosti. A v v tomto zmysle sa bude, v tomto duchu sa bude niesť aj moja prednáška a chcel by som poukázať na to, že stavebníctvo e, je taký sektor, v ktorom je veľmi veľa malých a stredných podnikov. Dovolte, aby som spomenul pár čísel. E, v Spojenom kráľovstve bola zverejnená správa, z ktorej vyplnulo, že investície do stavebníctva majú priamy dopad na hospodárstvo a síce, keď investujete jednu libru, tak e, hospodárska aktivita dosiahne takmer trojnásobok, konkrétne 2,84. To znamená, že sa tu stráca veľmi málo investovaného, investovaných peňazí. Ide o to, že keď sa peniaze investujú regionálne, tak e, ten dosiahnutý vplyv je regionálny, ak na národnej úrovni, tak ten vplyv je národný. Stavebníctvo je sektor, kde je veľmi veľa malých a stredných podnikov, je ich približne 3 milióny. A musím povedať, že skutočne v tých najmenších podnikoch, tých, tých najmenších e, častiach tohto reťazca sa investuje. To znamená, že investičné aktivity sú všade. Máme tu určité informácie z Norska, ktoré poukázali na to, že investície dosahujú až 20 násobok pôvodne investovaného e, objemu, ak zohľadníme všetky e, neskôr odvodené investície. To znamená, celkovo ide o obrovský, obrovský hospodársky sektor, tvorí 10,4 HDP, má veľký podiel aj na zamestnanosti a To znamená, že vidíme, že veľmi veľa ľudí pracuje v našom sektore, kde sa poskytujú aj rozličné e, formy služie, potom je tu aj sekundárna oblasť a veľká časť ľudí pracuje priamo e, v stavebníctve. V stavebníctve pracuje takmer 50 miliónov ľudí, čo je približne šestina všetkých pracujúcich a väčšina z nich pracuje v malých a stredných podnikoch. To sú tak povediac subdodávateľia aj pre ostatné sektory, lebo e, tie budovy, ktoré sa postavia, využívajú iné hospodárske odvetvia. To znamená, že my sme tak povediac vnútorní architekti alebo bytoví architekti spoločnosti. E, to znamená, že ak sa mení naša spoločnosť, musí sa meniť aj to samotné zariadenie. Spomeniem určité príklady, čo sa týka energetickej infraštruktúry a starnutia obyvateľstva. Začneme teraz, teraz e, témou energii. Väčšina spotrebovanej energie v Európe súvisí práve s budovami. A ak chceme byť nezávislejší od dodávok z e, Ruska a z arabských krajín, e, musíme vykonať príslušné úpravy v našich budovách. To musí byť prioritou. Myslím si, že je to každému jasné a na to, aby sa to podarilo, je nevyhnutné nasledovné. Dôležité je vytvoriť stimuly na to, aby vlastníci bytov a domov vykonali tieto stavebné úpravy. Ide tu o 200 miliónov bytov, domov, ako aj kancelárskych budov. Ide o to, aby vlastníci si upravili tak svoje domy a byty, aby klesla spotreba energii. A vy nás môžete podporiť príslušnými stimulmi, prípadne môžete vytvoriť určité politické kritériá, ktoré mohli viesť tomu, aby vlastníci sa postarali o to, aby ich budova, ich dom, ich byt spotreboval menej energie. Naše hospodárske odvetvie je veľmi aktívne a veľmi komplexné to znamená, že ak dostaneme jasné pravidlá, tak sa ich budeme presne držať. To je naša mentalita. A to sa bude týkať celého reťazca, to znamená, že od výskumných, výskumných ústavov až potom po malé a stredné podniky, ktoré budú tie inovácie realizovať. Potom druhá časť, infraštruktúra. Veľká časť infraštruktúry v Európe súvisí s dodávkami energií, s energetikou, ako aj s cestnou infraštruktúrou. Ale žiaľ, táto infraštruktúra je zastarala a bolo by nevyhnutné ju obnoviť. To je jedna vec. Na druhej strane vidíme, ako rastú mesta, čo znamená dodatočnú záťaž pre infraštruktúru. To potom vedie k tomu, že infraštruktúra je pre nás skutočne veľkou výzvou. Potom sú tu otázky, ktoré sa týkajú mobility, úspor energií, na jednej strane, na druhej strane intermodalita a bezpečnosť. Ide o to, ako je možné prepojiť jednotlivých eh, doprav, jednotných dopravných nositeľov. Keď, sa, keď si napríklad pozrieme mosty, vieme, že veľké množstvo mostov bol navrhnutých v 60. rokoch 20. Eh, storočia. Vtedy sa rátalo, že životnosť tejto infraštruktúry bude približne 50 rokov, no a to znamená, že životnosť už je tak povediať na konci. Čo teda spravíme s touto infraštruktúrou? Myslím si, že toto sú veľmi veľké aktuálne otázky, ktorými sa musíme zaoberať. Nehovoriac o tom, že napríklad eh, Často vidíme v správach, ako dochádza k veľkým záplavám, ako dochádza k škodám, e, ktoré spôsobujú záplavy. Myslím si, že by sme mali spoločne pracovať na nejakom riešení. Ide o to, ako by sme mohli sa lepším spôsobom starať o našu infraštruktúru, ako zabezpečiť lepšiu údržbu. Inými slovami, ide o to, aby sme vytvorili takú infraštruktúru, ktorá bude spadať do E, spoločnosti majú veľa miest. A potom ďalšia téma, tá sa týka veľmi dôležitej oblasti, ktorá sa týka zdravia a starnutia našej spoločnosti. Na tejto stránke vidíte, že obyvateľstvo e, v Európe pomaly stúpa, ale e, ľudia v aktívnom veku, ten počet, počet sa znižuje. To znamená, že rozdiel medzi celkovým počtom obyvateľov a, a e, tými, ktorí sú v aktívnom veku, e, ten rozdiel sa neustále zväčšuje. Napríklad vo Francúzsku sa prezentovala prednedávnom určitá správa, ktorá sa zamerala na tento problém. Starnutie sa znamená, že e, ľudia sú menej mobilní, majú menej kontaktov s inými ľuďmi a ich zdravie tým veľmi trpí. Ak chceme prelomiť tento vývoj, musíme vytvoriť príslušnú infraštruktúru pre, týchto ľudí, aby mohli byť mobilnejší, aby tam mohli byť v kontakte s ďalšími ľuďmi. A samozrejme, toto je veľmi významný krok. Alebo čo sa týka obchodov, väčšinou sú obchody, e, veľké obchody na okraje mesta, nie sú v centrách miest, čo znamená veľký problém pre našich starších občanov, lebo takíto ľudia uprednostňujú skôr malé obchody, kam môžu chodiť každý deň. To znamená, že bolo by dôležité vytvoriť malé, aspoň malé obchody, v, aspoň niekoľko malých obchodov v štvrti, kde bývajú starí ľudia. Toto má veľký dopad na spoločnosť, keď si predstavíme, aký je vysoký počet týchto starších ľudí. To, čo my sme chceli dosiahnuť, je možné zhrnúť do pár krokov. Chceli by sme vytvoriť príslušné prostredie, kde by sa mohla naša spoločnosť pozitívne rozvíjať. A k tomuto cieľu môže prispieť stavníctvo veľmi významným spôsobom. Sú tu viaceré výzvy a jedna z nich sa týka toho, ako už teraz vytvoriť stimuly pre vlastníkov bytov a domov, aby sa do toho zapojili. Samozrejme dôležité je, aby aj stavebníctvo sa prispôsobilo eh, tomuto vývoju. To by sa dalo spraviť cestou, napríklad cestou legislatívy. Tu nejde o len, len o samotné produkty, ale o samotné výkony. To znamená, že ide o to, že každý byt by mal byť energeticky účinný. Nestačí len izolovať budovy ako také, dôležité je znižovať spotrebu energii v každom byte. Nielen zvonka, ale aj znútra. A pri našom úsilí sa musíme opierať o výsledky výskumu, musíme sa opierať o, o výsledky ďalších hospodárskych sektorov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Germás. A ako ďalší by teraz vystúpil pán Gabriel Cream. Hoffentlich weiß nachher noch jeder, wo er sitzt hinter dem richtigen Schild. Herr Gabriel Krien ist wissenschaftlicher Direktor der... Pán Gabriel Krien je riaditeľom technol- technologického výskumného komisariátu vo Francúzsku a predtým bol predsedom Európskej spoločnosti pre výskum oblasti materiálov. To znamená, že to je veľmi skúsený človek a nie je to zástupca konkrétnej spoločnosti. Nech sa páči, máte slovo. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda, vážení členovia výboru ITRE. Teším ma, že tu dnes uh, ráno môžem byť. A chcel by som sa stručne vyjadriť k sektoru IKT, konkrétne k sektoru polovodičov. Je to také, všeo, také všeobecné vypočutie e, a chcem hovoriť eh, o tom, ako e, tento sektor je vlastne istým základom aj nášho e, sektoru IKT. Ja som založil alebo spolu zakladal tri E, malé stredné podniky v oblasti high-tech, takže e, aj z tohto hľadiska sa venuje tematike a e, zaujíma ma to, kam smeruje tento sektor a aké politiky by sa mali v Európe príjmať, ak chceme naše líderstvo, náš rast si uchovať aj do budúcna. Poprvé, sektor IKT a najmä sektor polovodičov predstavuje skvelú príležitosť pre Európu a najmä pre naše malé stredné podniky. Ako môžete vidieť na tomto slajde, e, počet systémov, ktoré využíva silikónové čipy, e, je čoraz väčší. Informačné mm, Mm, rôzne zariadenia alebo osobné počítače sú iba malou súčasťou tohto e, sektoru. Častokrát si predstavujeme práve počítače a podobné e, výrobky, ale častokrát ide v skutočnosti o všelijaké e, mm, také napríklad vozidla, inteligentné vozidla, rôzne iné zariadenia, e, dokonca aj e, v stavebníctve, Eh, a keby sme tam zahrnuli všetky tieto aj ďalšie kategórie, ako napríklad senzory, eh, dostali by sme sa až k hodnote jedného, jednej, eh, jedného bilióna. Ehm, a mm, je veľmi dôležité to, že európsky priemysel v tejto oblasti sa venuje rôznym potrebám spoločnosti, či už je to, či už to vozidla, alebo to je zdravotníctvo, alebo to je životné prostredie a tak ďalej. Viacerí predačníci hovorili o otázkach ako napríklad zdravotníctvo alebo starnúce obyvateľstvo, štruktúra, no, infraštruktúra energetiky, e, potreba e, spoločenská a tak ďalej. A vidíte, že priemerný e, rast za posledné tri a predpokladaný rast na posledné dva roky, na pardon, budúce dva roky je v týchto oblastiach veľmi vysoký a teší nás, že tieto kľúčové trhy a že, že v týchto kľúčových trhoch sa Európe veľmi dobre dary Ukazujeme teraz teda, v akých oblastiach sme silní. Na pravej strane tohto grafu vidíte, kde, v ktorých sektoroch, segmentoch sa európske podniky nachádzajú na prvom, druhom alebo treťom mieste, pokiaľ ide o podiel na trhu. Takže vidíte, to všetko sú pozitívne správy. Ale všetci dobre vieme, že máme e, isté celosvetové výzvy, my ako Európania, či už je to výrazný náraz nákladov na výskum a vývoj, alebo pokiaľ ide aj o e, súťaž alebo konkurenciu e, z krajín, kde sú nižšie náklady, najmä v Ázii to isté platí aj o vývoji e, v technológii a v reťazci technológie a hodnot, hodnoty, pridané hodnoty a takisto sa mení aj spoločnosť. To všetko sú výzvy, ktoré treba zohľadniť e, v našej práci. Pokiaľ sa e, pozrieme na otázky súvisiace s výskumom a vývojom a uspravedlňujem sa dopredu, že tento slajd je taký komplikovanejší, ale v zásade 150, 200, 300 mm to je veľkosť E, tých e, čipov, e, možno je to tak trochu technickejšie, ale ide o, o veľkosť čipov, o to ide. A čím väčšie tieto silikónové čipy sú a keď sa zmenšujú geometrické veľkosti tranzistorov, tranzistorov, áno, tak vidíte, že tie náklady, náklady sa veľmi výrazne zvyšujú. na pravej strane v tom grafe vidíte výrazný nárast e, v nákladoch na e, výskum a vývoj podľa jednotlivých generácií e, technológií. Hovoríme o niekoľkých miliardách dolárov, ktoré treba investovať, pokiaľ chcete vyrábať tento druh výrobkov. A práve kvôli tomu, a takisto aj kvôli mm, pokračujúcemu vývoju, pokiaľ ide o požiadavky na tieto výrobky, vidíte, že sa veľmi výrazne zmení, mení a zmenila sa e, situácia v oblasti IKT, IKT, e, či už v Európe alebo aj medzinárodne. A tam vidíte na tom grafe od roku 2001 až do roku 2009, ako sa situácia menila a ako sa počet veľkých firiem, ktoré e, podnikajú v tejto oblasti, ako sa ich počet výrazne znižoval. A zostalo ich už naozaj medzičasom iba pár a to je veľká výzva. Keď sa pozrite na tú úplne pravú časť toho grafu, vidíte, že v súčasnosti máme už iba jednu európsku firmu, ktorá zostáva ehm, a ktorá je schopná takéto výrobky vyrábať. Možno tých podnikov najprv bolo 15, teraz už je iba 5 a z toho iba jeden je európsky. Ehm, je to proste veľmi zásadná zmena, je to veľký rozdiel oproti situácii len pred pár eh, rokov. A to sú veci, ktoré myslím si sa nejakým spôsobom eh, nezohľadnili pri našich eh, kontaktoch s Európskou komisiou a treba sa tomu do budúcna venovať. Pokiaľ sa teraz budeme venovať výrobe na celom svete, CMOS, to sú vlastne silikónové čipy de facto. Vidíte, že nám zostáva Intel ako nezávislá jednotka, potom je tu IBM, IBM e, ktorý má istú podporu, e, potom máme v Európe ST a v Ázii Samsung ako nezávislý e, výrobca a potom je to TSMC, čo je služba, ktorá je otvorená pre všetkých na základe odlišných možno podmienok. Takže vidíte, že tých firm zostalo iba naozaj pár. Teraz tu mám slide od IBM a keď sa pôjdete na IBM mm, a pôjdete z tej tabulky z dola smerom hore, tak e, uvidíte e, vlastne, e, aká tá situácia vyzerá. Pokiaľ sa pozrite na výskum, tak alebo na tú výskumnú alianciu máme E, iba jednu európsku výskumnú organizáciu, ktorá je v tej aliancii e, zahrnutá a to vlastne ozakadľuje skutočnú e, silu, teda respektíve slabosť v tomto prípade Európy. Naozaj si naozaj potrebujeme mm, konať. V mojej divizii to určite platí. Teraz od firmy ST mám ďalší slajd, ktorý hovorí o klastroch priemyslu polovodičov v Európe. Potrebujeme takéto klastre vytvárať, miestne klastre veľmi rýchlo. Na tomto slade sa ukazuje takisto, že potrebujeme podporu aj na miestnej, národnej a európskej úrovni. Na tomto európskom slajde uvidíte, alebo vidíte, že máme vlastne tri výrobné miesta v Európe, Eh, jednak v Dubline, v Irsku, to je Intel, potom v Grenoble vo Francúzsku, to je to silikónové údolie eh, vo Francúzsku, to je ST a IBM a potom tretie takéto centrum je v Drážďanoch. Eh, tam je to už de facto momentálne zatvorené, vlastne to draždenie, tie draždeny si rovno môžete vyškrtnúť stade a vidíte, že naozaj tá situácia v Európe je dramatická. Toto súda je ešte spred pár mesiacov. E, takže čo s tým môžeme spraviť? Som presvedčený, že musíme e, sa pohnúť dopredu s novými typmi, e, povedzme, ekosystémov, to môžem nazvať, v spolupráci s viacerými regiónmi v Európe, e, s mestskými úradmi, miestnymi úradmi, regionálnymi úradmi, ďalšími aktérmi sme sa snažili um, nájsť isté nové vedomostné um, oblasti, E, alebo povedzme vedomostné pyramídy, ako to vidíte na tom obrázku e, zobrazené, ktoré by nám v tejto veci pomohli. Boli by tam e, ako spolupracujúci aj mesta, aj regióny, aj možno isté aliancie regiónov, aby vytvorili spoločne isté integračné centra, ktoré by potom na európskej úrovni naozaj mohli spolu súťažiť. Viac, už to je kolega spomenul, že európske inštitúcie a súkromný sektor musia spolupracovať. Ja si to e, tiež myslím, ale pridával by som k tomu, alebo dodal by som k tomu, že treba e, do toho zapojiť aj regióny, napríklad Sasko e, prispelo k explózii e, v konkurencieschopnosti, pokiaľ ide o e, mikroelektroniku v Nemecku. E, pozrime sa napríklad na Grenoble, tam je iba, je, to je iba malé mesto, e, a predsa je to tzv. Mm, silikónové údolie alebo akási alternatíva silikónové údolie vo Francúzsku. Ako sa to mohlo stať? Iba vďaka pomoci zo strany regionálnych e, alebo miestnych orgánov. Teraz tu vidíme e, memorandum porozumení, ktoré je podpísané jednotlivými aktérmi v Drážďanoch. Možno si to neviete prečítať presne, čo tam je napísané, ale e, e sú tam zaangažovaní e, viacerí predstavitelia miestnych a regionálnych orgánov, čiže opäť to je ďalší príklad, že podobne ako v Grenobli e, je potrebné e, zaangažovanie aj takýchto e, verejných orgánov, pokiaľ chceme byť úspešní. Takže takýmto spôsobom aj my konáme. Máme tu iniciatívu iCities, to, sú, to je iniciatíva pre mm, bystré a trvalodržateľné mesta alebo inteligentné a trvalo udržateľné mesta. Tam sa e, venujeme rôznym témam, informačným technológiám, mobilite, budovám a tak ďalej, ale mm, je to ešte iba začiatok. A teraz e, sa snažíme túto e, iniciatívu spustiť vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Cambridge máme miestnu univerzitu, ktorá je najlepšia v Európe, a spolu e, s tou univerzitou aj, aj výskum a vývoj priemyselného sektoru, spolupracuje takisto aj miestne orgány, takže to je bol taký ďalší príklad. A našou prvou snahou získať istú podporu pre tento koncept, e, alebo nejaké e, urýchlenie tohto konceptu, spustenie tohto konceptu bolo zareagovanie na výzvu pre, na podkladanie ponúk Európskeho informačného inštitútu, teda pánu Európskeho inštitútu technológií. A mm, ukázalo sa, e, že úloha miest a regionov niekedy môže byť dokonca taká, že vytvári tú prekážku inovácií. E, to e, povedala komisia, ale my si chceme túto otázku s nimi ako vyjasniť, pretože mm, nevieme, čo tým presne mm, mali na mysli. Teraz chcem spomenúť jeden konkrétny príklad e, toho, kde takýto e, druh iniciatívy môže fungovať. Toto je príklad, ktorý, na, ktorom, na ktorom pracujem ja. To je teda príklad z Grenoblu. Vidíte tu e, vlastne údolie Grenoblu na fotografii a to, čo sme my urobili, je, že sme spolupracovali s mestom a s regionom a sme vytýčili tri oblasti, je to taký de facto mm, v tomto, v tomto trojuholníku medzi tými dvoma mm, riekami, ak to tak môžem povedať, a vytvárame tam tri veľmi dôležité centra excelentnosti v informatike, v energetike a v zdravotníctve. Rozsah tejto iniciatívy je 1,2 e, miliardy za 6 rokov, s tým, že ročný rozpočet je 1 miliarda eur. a to je presne tá miera investícií, ktorá sa vyžaduje. Chceme tam mať 10 tisíc výskumníkov, 7 tisíc inžinierov, 10 tisíc študentov e, zaangažovaných do tohto projektu a vidíte e, na spodku e, všetky tie všetky ďalších aktorov, ktorí sú do tohto projektu e, zaangažovaní. A ja si myslím, že takéto niečo by sa dalo e, spraviť aj inde v Európe, ale vyžaduje si to veľmi dobrú koordináciu, veľmi dobré prepojenie, pokiaľ ide o spoluprácu. Na záver, by som povedal, že si myslím, že sektor predstavuje dôležitú e, príležitosť pre Európu. Je jasné, že je istým podporným sektorom pre zase iné sektory. Napríklad v prípade budov bude mať Európa konkurenčnú výhodu, pokiaľ budeme môcť vytvárať e, tzv. inteligentné budovy. Ak potom tieto budovy budeme môcť e, E, prepojiť na tzv. smart grid tiež inteligentným spôsobom. Ak budeme môcť mať inteligentné auta, napríklad elektrické auta si budú vyžadovať veľmi veľký vysoký počet senzorov e, vbudovaných, takže to sú iba preklady toho, akým spôsobom IKT vlastne podporuje alebo je základom iných priemyselných sektorov. A pokiaľ chceme byť e, naozaj konkurencieschopní, potrebujeme isté integračné centra na európskej úrovni, E, najmä pokiaľ chceme dať také príležitosti e, malým stredným podnikom, ktoré naozaj potrebujú. Momentálne e, situácia na celosvetovej úrovni je tak komplikovaná, že zostalo nám vlastne už iba 5 e, firiem, z toho iba jedna európska. Myslím si, že Európa preto potrebuje novú takúto vedomostnú pyramídu, ako som to spomenul, kde by boli e, zaangažovaní aj predstaviteľe výskumu, priemyslu, vzdelávania a e, miest alebo regionov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Grina. Teraz prejdeme priamo k ďalšiemu rečníkovi, doktor Wolfgang Pliške. To bude teraz prvý, prvá osoba, ktorý je, ktorá je členom predstavenstva veľkej firmy Bayer AG ale bol som pozvaný ako podpredseda CIFIC a takisto aj ako člen eh, skupiny na vysokej úrovni, ktorá sa obrá Key Enabling Technologies. Pán Pliške, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení europoslanci, dámy a páni, je mi potešením, že môžem dnes pred vás predstúpiť a podeliť sa o niektoré názory na budúcnosť a priemyslu v Európe, sústrediať sa na chemický priemysel. Dnes tu vystupujem, ako ste už počuli, eh, v funkcii podpredsedu CIFIKu a vedúceho eh, programu pre výskum a inovácie eh, chemických asociácií v Európe. Keď sa pozrieme na zodpovednosť alebo teda kompetencie tohto výboru, tak potom vidím, že v tomto portfóliu sú veci ako priemyselná politika, výskum, inovácie, technológie, e, malé a stredné podniky a tak ďalej. Kde, do, do akej časti tohto celkového obrazu zapadá chemický priemysel? V súčasnosti e, chemický priemysel európsky je ešte stále celosvetovým lídrom, e, pričom má asi jednu tretinu celkovej produkcie 96% našich spoločností sú e, malé a stredné podniky, predstavujúc asi 28% e, našeho celkového obratu, ktorý sa blíži k 600 miliardám eur. E, malé a stredné podniky a veľké podniky tvoria symbiotickú sieť dodavateľov a zákazníkov, pričom vychádzajú z rozmanitosti Európy. Napriek významným štruktúrálnym zmenám a globálnym konkurenčným tlakom na teda tá zamestnanosť v našom sektore ostáva pomerne stabilná s miernym poklesom dvojpercentným počas posledných e, rokov období. Hovoríme o 29 tisícoch spoločnostiach, e, ktoré zamestnávajú 1,3 milióna ľudí po celej Európe to je pozícia, ktorú musíme si zachovať a musíme ju ďalej rozvinúť. E, tak, aby bol silný tento sektor. Chemické odvetvie je nevyhnutným a systém, systematickým prvkom, ktorý je podstatný z pohľadu konkurencieschopnosti Európy a takisto aj z pohľadu zvládania budúcich víziev. Je veľa príkladov, ktoré počiarkujú tento fakt a dovolte mi počiarknúť niekoľko z nich pre každú jednotku e, skleníkových plynov, ktoré sú vypúšťané priamo alebo nepriamo chemickým priemyslom, dve až tri jednotky emisí sú ušetrené produktami a technológiami, ktoré vyrába a poskytuje chemický, eh, eh, chemické odvetvie iným odvetviam a spotrebiteľom. A je tam potenciál, ako ešte zvýšiť tieto eh, úspory na emisiách z 1 na 4 v ďalších obdobiach na základe zlepšenia výrobných procesov a na základe aplikácií, ktoré vedú k úsporám energii, napríklad izolácie v domoch. Keď eh, si eh, vezmete do úvahy alebo uvedomíte moderné technológie v každodenných produktoch, napríklad eh, automatické domáce zariadenia alebo nejaké dotykové displeje, ktoré používate vo svojich kanceláriách, všetky sú závislé na materiáloch, respektíve procesoch, ktoré pochádzajú z chemického odvetvia. Okrem toho, často diskutované takové zelen, green, greening, alebo teda väčší dôraz na životné prostredie v týchto procesoch. To sa všetko odvíja aj od eh, chemického priemyslu. 10 eh, všetkých produktov je produkovaných v rámci biotechnologických eh, postupov a spravíme všetko preto v budúcnosti, aby sme zvýšili podiel tejto, tejto časti. Európsky chemický priemysel bez pochyby je vlastne tou príčinou e, zlepšenia pre všetky, pre všetky sektory a bude poskytovať e, trvalo udržateľné riešenia pre e, všetky sektory. Ten motor, alebo toto, teda čo nás tam dovedie, je inovácia. Ale čo je inovácia? Je to oveľa viac ako vynálezy, ktoré vychádzajú z politik výskumu. Ide o preskúmanie znalostí a tých myšlienok a podnetov a ich pretavenie do hodnoty pre spoločnosti. Sú to myšlienky a podnety, ktoré nie sú respektíve myšlienky, ktoré nie sú eh, také pretaviteľné do takejto podoby, tak nie sú skutočnou inováciou. Inováciu je možné realizovať len v prípade, že zainteresované strany, partnery po celom reťazci hodnotovom budú spolupracovať. Napadá, napadá mi jeden eh, príklad. Bioekonomika, biohospodárstvo. Biohospodárstvo eh, je veľmi intenzívne využívanie vody a povedať to priamo, neudeje sa, nenaplní sa v Európe, pokiaľ nevyriešime otázku recyklácie vody. Chemický priemysel e, sa dohodol spolu s Water Technology Platform na tom, aby našli riešenie nadchádzajúcej e, výzvy, pokiaľ ide o konkurovanie si medzi pitnou vodou a využívaním vody na iné účely, na pre chemický sektor. Táto spolupráca bola podporená aj zo strany Európskej komisie a je to príklad zmeny nastavenia mysle, ktorú Európa vyžaduje, v prípade, že chce zostať konkurencieschopná. Nepotrebujeme potom len technologické alebo finančné stimuly, ale bude nevyhnutné vytvárať príležitosti pre podnikateľský rast a rozvoj, ktoré umožnia prekročiť existujúce inštitucionálne bariéry. Smart Energy Room eh, nám poskytuje menej slubný eh, príklad inovácií v Európe, tu nás sa objavila koncepcia znižovania hluku a spotreby energie asi o 30 bez toho, aby sme dokonca museli budovať nové domy, stavať nové domy. Tieto technológie už existujú, tak ako existuje aj politická vôľa a spoločenská potreba, spoločenský dopyt. Avšak trvalo celé roky, e, skôr ako verejnosť podporila e, názorný alebo taký demonstračný projekt aby e, to posunula smerom k trhu je zjavné, aspoň teda podľa mňa, že čas na sektorálne prístupy a politiky je už za nami. V prípade, že Európa má ďalej stavať na svojich silných stránkach a že má praco- teda pracovanie v rámci týchto hodnotových reťazcov e, bude jediným tým správnym rámcom, ktorý bude riešiť e, krátkodobé problémy a dlhodobé strategické záležitosti a výzvy. Prístup založený na hodnotovom reťazci by mal byť kľúčovou prioritou, pokiaľ ide o budúce diskusie o novej európskej inovačnej politike. Nakoľko aj, aj tento výbor teda začína svoje nové funkčné obdobie, e, my vítame iniciatívu tohto e, výboru, ktorá e, smeruje k zjednoteniu jednotlivých odvetví v súčasnosti. Je evidentné, že Európsky parlament tu hrá je v pozícii vodcu, pokiaľ ide o zrýchľovanie inovácií tým, že poskytne taký rámec celkový pre takéto kroky Významným krokom vpred by bolo zaručenie, že nová priemyselná politika bude podporovať inováciu a e, podnikateľské ducha alebo podnikateľské správanie. Takisto by e, mohli vychádzať sa ďalto signály, ktoré, sa budú, e, ktoré budú smerovať k tomu, že všetky nariadenia a legislatíva bude preverovaná z pohľadu inovatívnych prvkov. Aké sú moje konkrétne želania, pokiaľ ide o posilnenie inovácie? Inovácia by mala byť poprvé iniciovaná a e, podporovaná v jednotlivých, teda v jednotlivých tých častiach hodnotového reťazca simultáne. Mali by sa aktivovať e, partnery v rámci e, tohto hodnotového reťazca a mali by sa zlúčiť ich záujmy. Napríklad žiadosti, ktoré sa týkajú inovácií na budovy, by nemali sa týkať len stavebného sektora, ale mali by poskytovať stimuly aj pre iných partnerov v rámci tohto hodnotového reťazca s celkovým cieľom urýchliť e, dodávku e, takéhoto typu produktov na trhu. Po druhé, súvisí to so súčasnými nástrojmi, ktoré podporujú výskum, ako sú napríklad prostriedky financovania. Tieto nástroje sú vynikajúce, pokiaľ ide o výskum, avšak sú nedostačujúce, pokiaľ ide o zlepšenie. Inovácie sú príliš pomalé a ťažkopádne byrokratické na tento účel a, čo je najdôležitejšie, e, sú poddimenzované, e, pokiaľ ide o inováciu. V súčasnosti Európa, respektíve európske financovanie, ktoré smeruje do e, výskumu, je 14 krát vyššie, ako je financovanie do inovácií. My sa domnievame, že nový rámcový program by mal vyčleniť asi 30 z celkového objemu prostriedkov na, na demonstračné a ukážkové projekty. malo by byť atraktívnejší pre malé a stredné podniky tento program a mal by byť jednoduchšie dostupný. A mal by takisto podporiť doplnkovosť a komplementaritu medzi inováciou, ktorá vychádza, e, z, ktorá je poháňaná s inováciami, napríklad v rámci nízkouhlíkového hospodárstva a napríklad financovania kľúčových e, umožňujúcich technológií existujúce európske technologické platformy by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri zrovnovážnení výskumu, inovácie a vzdelávania. Keď si vezmeme do úvahy tú povahu tohto, e, tohto sektora, či sa stretá viacero, viacero zainteresovaných strán, tak je nevyhnutné takto to spraviť Saskem. Táto platforma sa, už e, sa prispôsobuje a už e, sa podiela na iniciatívu, ktorá smeruje k vytváraniu partnerstiev súkromného verejného sektora, napríklad podporovať niektorých špeciálnych materiálov v niektorých principiálnych oblastiach, energetická efektívnosť, životné prostredie, dodávky vôd, zdravotníctvo, dodávky vody. Vás, členov EU, EU, parlamentu, vnímam ako tých, ktorí budú posúvať Európu inovácií smerom k vašim volebným okrskom. Potrebujeme vaše stimuly a vaše podnety tak, aby sa inovácie posilnili, aby sme sa presunuli smerom od podpory výskumu k kultivovaniu inovácií, tak aby sme aktivovali spoluprácu v rámci celého sektora a v rámci celého toho hodnotového reťazca, aby sme dokázali poskytovať riešenia na spoločenské zmeny. Ďakujem veľmi pekne. Äh, Ďakujem pekne, pán Pliške. A na záver, keď sme si vypočuli názor hospodárskeho sektoru, vystúpi zástupca komisie, pán Durvi, ktorý je riaditeľom inovačnej politiky DG Enter. Som veľmi rád, že ste dnes prišli medzi nás. Je to také, také dobré doplnenie, lebo minulý rok sme dostali nejaké materiály zo strany komisie. Samozrejme rátame s tým, že dostaneme ďalšie. A bol by som rád, keby ste vy, tak povedz, uzavreli celú tému. Ďakujem pekne, dámy a páni. Hospodárska kríza, sa dotkla jednotlivých oblastí hospodárstva rozdielným spôsobom. Dotkla sa napríklad aj sektora služieb a priemyslu. Preto je dobré, že dnes sa zaoberáme práve situáciou v priemysle. Máme tu stratégiu 2020 a tam sa zdôrazňuje význam priemyselnej platformy. Vieme, že Expanzia sektoru služieb je priamo prepojená s rozvojom infraštruktúry, že si to vyžaduje aj dynamický priemysel a ide tam aj o služby, ktoré sa opierajú znalostnú ekonomiku, čo je základ pre vytvorenie vysoko kvalifikovaných pracovných miest. Aktuálna hospodárska kríza poukázala na nadbytočné kapacity, ktoré máme a myslím si, že je dôležité myslieť viac na napríklad e, sociálne aspekty, ochranu klímy, ochranu životného prostredia. Určite nás očakávajú roky transformácie. Tie tovary a služby, ktoré budú v dispozícii v roku 2020, dnes ešte nemáme a preto je veľmi dôležitý výskum a vývoj a inovácie. A čo sa týka generických technológií, toto je tiež veľmi dôležité, lebo neovplyvňujú nové procesy a produkty. Európa v roku 2020 nebude mať žiadnu priemyselnú platformu, ak nebude mať dispozícii príslušnú, príslušné technológie. Preto bolo dôležité to oznámenie komisie z jesene 2009, ktoré sa týkalo Key Enabling Technologies, KET. A o čo tu išlo? My sme sa tu opierali určité štúdie a prácu, ktorá sa vykonala v členských štátoch. Nanotechnológia to je jeden z príkladov. Je, táto technológia sa môže využívať v zdravotníctve, potom je tu mikrotechnológia. Sú tu sektory, ktoré sa opierajú technológie, z časti sa to už nespomínalo. Potom je tu fotovoltaika, čo je dôležité pri, pre obnoviteľné zdroje energii, potom napríklad vesmírny výskum, stavebníctvo, zdravotníctvo, doprava a ďalšie sektory. A samozrejme, všetko to všetko má vplyv aj na polnohospodárstvo. To sú všetko kľúčové technológie pre budúcnosť. A vieme, že je nevyhnutné mať dispozícii v týchto sektoroch kvalifikovaných pracovníkov. Preto je to tak, že ak Európa skutočne chce byť lídrom tejto oblasti, aj napríklad pri presadzovaní hospodárstva, ktoré bude zohľadňovať aj životné prostredie, tak je dôležité, aby Európa skutočne bola lídrom v oblasti technológií a inovácií. Európa má mnohé slabé stránky, silné stránky, ale žiaľ aj slabé. Tieto sa týkajú predovšetkým technologického transferu. Tam nie je dostatočne dobrý. Je tu množstvo príkladov technológií, ktoré sa vyvinuli síce v Európe, ale ktoré sa začali využívať mimo Európy, či už v Japonsku alebo v USA. Dôležité sú investície, rizikový kapitál, mm, princíp podnikania. Toto sú všetko naše slabé stránky a na tom musíme pracovať. Komisia sa snaží vykonávať určité kroky, ktoré neskôr opíšem. Spolupracujeme s Európskym investičným fondom, s Európskym investičnou bankou a snažíme sa dosiahnuť, aby sa vytvorili nové možnosti financovania. Toto by viedlo k tomu, aby Európa sa skutočne dostala na vyššiu úroveň tejto oblasti. Samozrejme dôležité je prepracovať aj rámcové podmienky, v ktorých fungujeme. Dôlež... E, cieľom je, aby z Európy sa stala oblasť, ktorá poskytuje určité stimuly pre priemysel a výskum a vývoj. Podpredseda Tajány dohľadnej dobe navrhne kroky, ktoré sa budú implementovať. A toto by malo viesť tomu, aby Európa sa dostala na e, lepšie miesto, čo sa týka KET. Toto je dôležitá súčasť našej stratégie, ale nie je toto jediné. V súčasnosti pracujeme na novej stratégii pre výskum a vývoj. Komisia to schváli v septembri tohoto roku a to bude určitý základ pre nový prístup v oblasti výskumu a vývoja. Myslím si, že bude tu dostatočný priestor pre inovácie a umožní to, aby sme sa venovali tým výzvam, s ktorými sme konfrontovaní. Ďakujem pekne, pán Dervy, za váš príspevok. Chcel by som sa poďakovať všetkým rečníkom, lebo skutočne to sa stáva veľmi zriedkavo, že sme skončili skôr, ako sme si naplánovali a teraz máme tu veľkú šancu, aby sme mohli viesť rozsiahlu diskusiu. Chcem sa poďakovať aj kolegom v parlamente. Chcel by som to povedať aj našim hostom, lebo nie pri každej téme máme taký počet poslancov. Toto zúrazňuje to, aká je dôležitá táto téma a určite budú položené mnohé zaujímavé otázky. Ak súhlasíte, áno, už sa nám tu hlási 7 rečníkov diskusie, aby sme to spravili tak, že 3, 4, maximálne 5 otázok zhrnieme lebo kaž, určite každý z rečníkov bude chcieť otázky zodpovedať. A ako prvá pani Del Castillo. Thank you, thank you, president. Uh, muchas gracias. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať vám za to, že eh, ste sem zavolali týchto odborníkov. Možno niektorí kolegovia na začiatku povedali niečo trochu iné, ja v zásade s tým súhlasím, ale konečný výsledok je ten, že mm, bolo to veľmi zaujímavé, pretože každý vystupujúci e, povedal niečo veľmi zaujímavé e, k tejto téme. Všetci v každom prípade spomenuli veľmi dôležité potreby, inovácie a vzdelávania. Ako tu už aj e, zaznelo, určite treba e, konať e, simultáne v jednotlivých e, bodoch inovácie v, tej, v tom reťazci hodnôt, pretože to vytvorí synergiu rozvoja a inovácie, ktorý je, bude oveľa, z ktorého sa bude dať oveľa lepšie ťažiť. Ale mne, si, mne sa dá, že tam je jeden veľmi dôležitý bod, a to síce vzdelávanie. A nehovorím iba o niektorých eh, druhoch eh, vzdelávania, ale napríklad aj o tých e-skills. Eh, napríklad tie projekty ICT sa vlastne podporujú všetky možnosti rozvoja priemyslu. Pán Kín to veľmi jasne povedal, keď sa k tejto téme vyjadrovala, ale existuje tu istý výrazný nedostatok, pokiaľ ide o, o možnosti vzdelávania v oblasti e-skills a pokiaľ ide o, o rozvoj tohto vzdelávania. Máme e, taký pocit, ako keby sme k tomu pristupovali takým tým e, postupom business as usual, že vlastne nič sa nemení, všetko dostáva rovnaké, ale to nie je správne, pretože v tom prípade nás rýchlo mm, predbehnú iné svetové regióny, ktoré oveľa efektívnejším spôsobom tieto e-skills rozvíjajú. A keď hovoríme o e-skills, to, sa, to nie je vec, ktorá by sa týkala <laughs> iba inžinierov. E-skills sa týka všetkých prvkov, všetkých súčastí e, kategórie našho obyvateľstva, ktorí aj ako spotrebitelia alebo aj ako pracovníci, robotníci prípadne, budú nejakým spôsobom zaangažovaní do jednotlivých fáz priemyselného, mm, e, priemyselnej výroby. Moja otázka je, akým spôsobom teda tento nedostatok e, vnímate a či si myslíte, že je nejaká možnosť toho, aby sa naozaj rozumným spôsobom e, dali e, splniť e, tie naše potreby, ktoré máme v oblasti skills. Ja mám taký dojem osobný, že máme e, také nedostatky v tejto oblasti, taký skills že nám netreba nejaký postup business as usual, ale práve naopak až revolučné e, zrýchlenie našich aktivít. Pani poslankyňa Riera Madurej. Gracias, Ďakujem. Ja sa tiež chcem poďakovať e, e, rečníkom za ich vystúpenia. Veľmi jasne sme si vypočuli, aké situácie v jednotlivých sektoroch e, európskeho priemyslu. Moja prvá otázka je pre pána Masa, ktorý je zastupcom tej e, platformy e, stavebníctva, pretože práve sektor stavebníctva je jedným z tých, ktorí sú, ktoré sú najviac eh, ovplyvnené toto krízou a aj takisto zvyšujúcou sa nezamestnanosťou minimálne v niektorých členských štátoch. A pravdepodobne to súvisí do veľkej miery aj s nedostatkom vzdelania Eh, jednotlivých eh, pracovníkov a takisto aj nedostatočnosti alebo nedostatku eh, schopnosti sa adaptovať novým, novým situáciám. Chcel by som sa spýtať, akým spôsobom by sme mohli teda vzdelávanie aj profesionalizáciu pracovníkov v tomto sektore vylepšiť, najmä keď zohľadníme, že do tej miery tá inovácia ide aj z dola hore, čiže ak hovoríme o tej employee-driven innovation, bez, e, bez inovácia si ťažko bude dochádzať k lepšiemu vzdelaniu. A potom druhá otázka, práve tá. dvoja. E, tiež chcem využiť, že je tu s nami. Chcel, chcel som sa spýtať, e, či by sa ešte mohol bližšie e, vyjadriť k téme budúceho European Innovation Act, pretože o tom ste práve podobne vy e, e, hovorili, teda, že komisár Tajani prislúbil, že na jar e, túto vec e, E, predložiť. Takže či by ste nám mohli povedať niečo o tých, o tých hlavných e, bodoch v súvislosti práve s týmto e, predpisom. A vy ste zase, pán kolega, spomenali to, ten elektronický, elektrický automobil, tu aj pán Besi nakoniec. A chcem sa vás spýtať, čo si myslíte o elektrických automobiloch? My si myslíme, že ide o inovatívny výrobok, ktorý by mohol zohľať, zohrať kľúčovú rolu pri E, nejakom pozviechaní európskych automobiliek po ekonomickej krízi a myslíme si, že to splňa navyše aj e, našu snahu o znižovanie emisí CO2. To si nakoniec tiež spomenuli, takže keby ste sa mohli prosím k tomuto vyjadriť. Ďakujem. Falcavalio. Pani Cavallio. Uh, uh, we are going through a... Ďakujem pekne. Uh, Časy sú ťažké, ale najmä sú ťažké pre európsky priemysel. E, kríza bola naozaj e, silná a e, okrem iného bol sprevádzaná aj znižovaním investícií do ruského priemyslu. Našťastie nebolo to tak úplne vo všetkých sektoroch a naďalej sme lídrami aspoň v niektorých sektoroch a ja som mechanická inžinierka, našťastie jeden z týchto sa trvuje práve mechanické inžinierstvo, takže e, motory, motorné spalovanie a tak ďalej. Tam našťastie sa situácia až tak nezhoršila, to si treba uvedomiť. A to e, sa podarilo najmä vďaka tomu, že Nemecko naďalej investuje aj súkrom, na súkromnej úrovni, aj na verejnej úrovni e, do tejto oblasti, čo možno v iných európskych krajinách sa celkom nepodarilo mm, dosiahnuť. A chcela by som trochu že s tým, čo tu zaznelo od nášho kolegu, eh, od nášho kolegu od Daimler Chryslery, že teda Daimler Chrysler to je firma z minulosti. Naopak ja si myslím, že je to firma, ktorá investuje do výskumu eh, v celej Európe. Máme hm, alebo majú výskumné projekty napríklad aj s portugalskými univerzitami vo veci napríklad e, využitia vodíka, je to úprimne povedané jeden z najväčších výskumných e, projektov práve e, projekt Daimleru a mesta Porta vo veci využitia e, vodíka. Takže, takže s tým nesúhlasím, čo tu, čo, si tu, čo tu kolega spomenul. Daimler Chrysler je dynamická firma. Ale v čase tranzície E, práve časy tranzície sú veľmi e, dôležité, e, keď chceme vlastne sa s tou krizou vysporiadať, treba vychádzať z našich silných stránok a cesta von z tej krízy bude vychádzať z toho, akým spôsobom vyriešime otázku produktivity a efektívnosti zdrojov, nielen energetických, energetických zdrojov, ale aj iných, či už sú to teda nerastné súroviny, a tak ďalej, pretože potrebujeme, e, našim hlavným cieľom do budúcna je e, s tým i s tými, s tými zdrojmi vyrábať e, viac. Musíme vychádzať z našich silných stranách v oblasti technológie, musíme nájsť nové oblasti, možno isté oblasti sa nám už nepodarí tak povedať zachrániť, a ruka v ruke s tým musí ísť aj e, technologický rozvoj, investície, aj verejné, aj súkromné. A ešte mám jednu otázku. Viacerí ste spomínali tie inteligentné mesta, energeticky efektívne budovy ako istý sektor pre budúcnosť. Ja sa chcem takisto e, spýtať na dopravu, trvalo udržateľnú dopravu. Ja si myslím, že aj tá je, alebo bude veľmi dôležitou témou do budúcna. Čiže ako to vnímate vy? E, to je tiež oblasť, kde máme technologické isté mm, silné stránky v Európe. A ešte k tomu, čo povedala kolegyňa Riera Madurej, akým spôsobom automobilky vnímajú výzvy súvisiace s elektrickými autami. V tejto oblasti teda je pravda, že pokiaľ ide o e, motory s vnútorným spalovaním, tam máme veľmi výraznú e, konkurenčnú výhodu, ale pokiaľ ide o elektrické e, automobily, tam už to neplatí, tam je silnejšia Ázia, takže budeme schopní nejakým spôsobom dobehnúť ich a prípadne aj získať líderstvo tak, ako je to tomu v prípade automobilov, teda motorov s vnútorným spalovaním, pokiaľ ide o tie hybridné auta prípadne. Eh, ďakujem pekne. Ďakujem e, Dziękuję wszystkim panelistom za bardzo interesujące... E, Pani Hibner, ďakujem pekne e, všetkým vystupujúcim za ich zaujímavé prezentácie. Prvý rečník spomínal isté prekážky E, rastu malých, malých stredných podnikov, teda že ten rast je veľmi nízky. Myslíte si, že potrebujeme k tomu ďalšie informácie? Teda pokiaľ ide o to, kde e, práve byrokracia nejakým spôsobom obmedzuje rast teda malých stredných podnikov? Rokovali ste e, s niekým prípadne, pokiaľ ide o prístup k nízko, teda k, k úverom e, s nízkymi úrokmi, teda pýtam sa na, na bankový, na bankársky sektor, pretože myslím, že práve to je prekažka rastu malých stredných podnikov, nedostatok takýchto e, možností. A potom akceptácia alebo využívanie európskych fondov, konec koncov my máme veľa e, programov, ktoré sú určené práve na podporu malých stredných podnikov a prečo tieto dotácie sa nevyužívajú v tej miere, ako by sa mohli využívať. E, viaceré štúdie vo rôznych oblastiach boli už vykonané a boli, e, pýtam sa, aj nejaké štúdie v jednotlivých sektoroch, e, pokiaľ ide o isté zladenie podnikov. Firmy potrebujú vedieť v danej situácii, kde presne je sila trhu. Napríklad, ak sa majú preorientovať nejakým spôsobom na na stavebníctvo, ak zrazu máme potrebu alebo dopyt v stavebnice. Čiže takáto flexibilita, schopnosť preorientovať sa e, existuje v dostatočnej miere medzi, podnik, e, medzi podnikmi. E, potom otázka architektov alebo teda mestských plánovačov, urbanistov Samozrejme, s Čínou alebo Indiou alebo africkými krajinami nemôžeme súťažiť, pokiaľ ide o e, nízke náklady, ale jeden z rečníkov povedal, že inovácia, nové technológie sú e, možnosťou, príležitosťou pre Európy, ako sa rozvíjať a ako rásť. Pokiaľ je to tak, mohli by ste nám dať e, príklad úspešnej spolupráce s akademickými inštitúciami, mohli by ste dať také príklady, ktoré by dokázali alebo preukázali, ako sa dá technológia využiť na to, aby výroba bola lacnejšia. Bolo zaujímavé vypočuť informácie o spolupráci medzi e, orgánmi miestnej samozprávy a podnikov a prípadne regionálnej samozprávy a podnikov. To sú veci, ktoré majú pozitívny dopad aj na podniky, aj na regióny, ale mohli by sme takýchto informácií dostať ešte viac, aby sme e, ich mohli potom spomenúť aj našim domácim poslancom alebo aj e, v regiónoch, pretože ľudia, pokiaľ si vypočujú konkrétne príklady úspešných projektov, tak e, vtedy si tak ľudia uvedomia, aké sú možnosti. A potom pán z komisie hovoril o ďalšej téme. My sme v minulosti už počuli, že nedostatok je tu v oblasti nejakého medzisektorálneho prístupu k priorita v oblasti inovácií, nebol proste istý medzisektorový ehm, prístup k európskemu financovaniu inovácie. Chýbal takýto moment. Minul sme počuli, že to financovanie bolo také veľmi ehm, fragmentované a aké máme výhľady do budúcna toho, že už ehm, európske financovanie bude mm, lepšie prepojené, aby teda financovanie bolo k dispozícii napríklad iba pre sektor stavebníctva, keď v skutočnosti s týmto sektorom e, spolupracujú iné sektory. A kedy e, budeme viac počuť aj o spolupráci e, s bankami. Vždy hovoríme o tom, že sa niečo pripravuje, ale kedy sa to konečne stane? Kolega Kolega Bütikofer, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som vtedy komentoval tú skutočnosť ohľadne pozvánky a síce tam bolo uvedené, že pán Bessy bol zástupca Daimler Chrysler. Teraz sa musím obávať, že v Bádensku, Württembersku budem nevítaný, lebo bude to vnímané tak, že som povedal, že Daimler nemá žiadnu budúcnosť. Ja som skôr myslel to, že to tzv. manželstvo medzi Daimlerom a Chryslerom sa ukázalo ako neefektívne a teda došlo, tak povedať, z rozvodu a preto Daimler Chrysler už neexistuje a preto pán Bessy nemôže e, reprezentovať túto spoločnosť. To som teda chcel povedať. Pevne verím, že Daimler predsa má budúcnosť, aj keď musím priznať, že zaostáva za svojimi konkurentami, ako je napríklad BMW. A to som chcel povedať preto, aby som teda všetko objasnil. Čo sa týka pána Dürviho, som mu veľmi vďačný za to, že ste na konci vypočutia sa zamerali na to hlavné. Lebo si spomenuli to, čo, o čo musí ísť v rámci tejto diskusie, podľa môjho názoru. Ide o to, aby tu boli hospodárske štruktúry, ktoré budú rešpektovať životné prostredie. Ja zdieľam váš názor, tento pocit nevyhnutnosti ktorý vlastne spomínala aj prvá rečnička v rámci diskusie pani Castillo. Ja si osobne myslím, že nemáme nejako veľa času a tu sa im plne súhlasím. A to znamená, že nemôžeme nejako pomaličky sa pripravovať na túto výzvu. A to nie len preto, lebo tie následné problémy sa tak povediať skopia, ale aj preto, lebo vieme, ako sa vyvíja situácia v oblasti hospodárskej súťaže. A tým pádom nie je jasné, že len preto, lebo pri spalovacom motori sme boli úspešní v posledných rokoch, takže to bude platiť aj o 70 rokov, ak teda tento typ motora bude ešte existovať. Čo sa týka elektromobility, nevieme, že či budeme tam lídrami. Aby som spomenul jeden príklad. A musím povedať, že nie som veľmi spokojný s tým, čo sme si dnes vypočuli od jednotlivých rečníkov. Napríklad to, čo hovoril doktor Pliške, že už nemáme čas na čisto sektorálne opatrenia. Áno, to chápem. A tu ide o orientáciu na celú, celý ten hodnotový reťazec, to je mi jasné, ale mňa by zaujímalo skôr to, keby ste povedali niečo o tých nevinutných nástrojoch, toho, ako vykonať túto reorientáciu. Akú úlohu zohráva <clears throat> politika v tejto oblasti, pán doktor Pliške? A vy ste spomínali určité aspekty, ktoré sa týkajú chemického priemyslu. A ja som počul názory od iných zástupcov chemického priemyslu, čo sa týka chemickej výroby, že tak povediac, to využitie energetického potenciálu, potenciál na úspory už, že vraj to je už vyčerpané. Mňa by teda zaujímalo, aké potenciály na úspory vidíte vy v oblasti chemického priemyslu a aký je váš názor na rozvoj obnoviteľnej základne chemického priemyslu a aké nástroje tam vidíte, aké referenčné hodnoty, lebo tu ide o to, aby sme mali Eh, aby sme sa merali na konkrétne ciele. A čo sa týka pána Mása a stavebníctva, ja som bol vďačný za mnohé informácie, ale ja si skôr kladiem otázku. Vy ste poukázali na to, že akú úlohu musí zohrávať politika. A ja si musím položiť otázku, súhlasíte s tým, eh, že, že tá smernica, ktorá sa týka energetickej účinnosti budov, či tá je dosta, dostačujúca pre novostavby. A či sú je dostatočné mať ciele v oblasti nových stavieb, alebo či treba mať ciele aj v oblasti starých stavieb, aby sme teda vyčerpali tie potenciály, ktoré vidíte vo vašom hospodárskom sektore. A potom ešte ďalšia otázka na vás, pán Más. Ste hovorili o nedostatku budov alebo bytov, ktoré sú prispôsobené pre starších občanov. Z Nemecka sme počuli rovnakú informáciu. Vedeli by ste to nejako kvantifikovať? Aký veľký je ten dopyt alebo ten nedostatok v tejto oblasti? A ešte na záver by som sa vrátil k Daimler Chrysler AG a pánovi Besimu. Vy ste spomínali zaujímavý definíciu udržateľnosti, spomínali ste udržateľné zisky, podľa mňa to je ilúzia a o tom nemusíme dlho hovoriť. To, čo je tu rozhodujúce pri aspekte udržateľnosti je energetická účinnosť a účinnosť e, pri spracovaní s surovinami a to ste spomínali iba okrajovo. A ja si myslím, že práve to efektívne narábanie s so surovinami, to je jeden, jeden z nedostatkov našej priemyselnej politiky. Sme závislí od dovozov mnohých surovín a celé to vedie k problémom, nedostatkom. A mňa by zaujímal váš názor na túto skutočnosť. A opäť, to, opäť sa vás pýtam, aké nástroje tam vidíte? Nemali by sme v niektorých štátoch hovoriť o toch, že čo sa týka hospodárskeho modelu, že je dôležité prepracovať to, ako sa pristupuje k priemyslu a potom, ako chceme zabezpečiť to, aby sme stali tak povedať zelenými lídrami, ktorých budeme podporovať. Ďakujem pekne. Mr. Tukalas. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ευχαριστώ θερμά. Ďakujem pekne a ja by som sa chcel srdečne poďakovať eh, našim dnešným rečníkom. Eh, vaše dnešné príspevky, ktoré sa týkali budúcnosti európskeho priemyslu, eh, nadvezujú na to, čo sme si vypočuli včera ohľadne ERC, teda Európskej rady pre výskum, lebo to je to je dôležitá súčasť európskeho inovačného trojuholníka, kde ide o vzdelávanie, výskum a inovácie. Pán Pliške, vy ste spomenuli viaceré veľmi zaujímavé veci, ktoré sa týkajú obnovy. Častokrát je to tak, že Európa sa neopiera dostatočne o výsledky výskumu a jednoducho tú aplikáciu prenechajú iným krajinám. Taký historický príklad z tejto oblasti je to, že v roku 1945 predal, predali USA tranzistor Japonsku, lebo si neboli vedomí, ak, aké, je dôležitá táto technológia. A správne ste poukázali na to, že existujú určité nedostatky v Európe, a to hovoril aj pán Durvi. A ja sa chcem poďakovať za tie dobré informácie, ktoré nám poskytol ohľadne úmyslov komisie. Tu ide predovšetkým aj o predaj, o praktické využitie vedeckých poznatkov. A potom je tu ďalšia, tak povedať slabina, ktorá pozostáva v tom, aby sa vedecké poznatky premenili na výrobky, ktoré bolo možné predávať na trhoch. Častokrát sa Európa kritizuje preto, lebo neexistujú príslušné aliancie v oblasti výskumu. To pravdepodobne súvisí s tým, že nie sú dostatočne rozšírené príslušné technológie. V USA je to ináč. Tam už od roku 1920 sa im darí predávať vedecké výsku, výsledky vedeckého výskumu. A tam sa na tom skutočne pracuje. Takže tam, je to, tam sa to už dobre zabehlo a je to súčasťou každodenného života. A to znamená, že podniky, ktoré potrebujú kapitál, sa môžu pomerne ľahko dostať k rizikovému kapitálu, ktoré potrebujú na rozbehnutie. Sú tam tisíce podnikov, ktoré fungujú na tejto báze. Sú tam aj určité podniky, ktoré majú vyšší obrad ako 100 miliárd. A to sú podniky, ktoré priamo investujú do tých kľúčových technológií. Pán Green spomínal určitý príklad, ako je možné to úspešne riešiť. To, riešiť to bola univerzita v Cambridge, lebo im sa podarilo zabezpečiť tú správnu zmes. To znamená, že sa im podarilo zabezpečiť to, aby v, aby v univerzitnom areáli boli zastúpené aj podniky, ktoré podporujú výskum. Ďalšie dobré príklady sú z Fínska. Je to Vysoká škola v Livesky, kde sú zastúpené viaceré veľké podniky, ktoré pôsobia v oblasti elektrotechniky. A mm, vo Veľkej Británii tam sú aj viaceré veľké výskumné ústavy, a sú tam aj také, ktoré dokonca boli vedené zástupcom priemyslu a ukázalo sa, že to bola tá správna hybná sila. To sú určité úspešné príklady, ktoré som chcel načrtnúť, ale teraz by som sa chcel zamerať skôr na také problémy. V Európe sa častokrát hovorí príliš veľa, každý sa k niečomu vyjadrí a konáme veľmi málo. A musíme si uvedomiť, že zvyšok sveta nečaká. Máme tu štúdie, ktoré hovoria, že v roku 2025 a budeme tak povedať mimo hry, ak nezačneme konať. Nebojte sa, pán predseda, už sa blížim k záveru môjho príspevku. To znamená, že musíme rýchlo začať konať. V Európe máme 2000 univerzít a máme tu určitú rozpoltenosť investícií. Je tu taký princíp, že každý dostáva rovnako. Dôležité je, aby aj na národnej úrovni sme mali väčšiu súťaž medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. USA sa nikto nebude stiažovať na Cambridge za to, že sa tam viac investuje. To znamená, že musíme si vytvoriť vlastnú identitu, vlastné sebavedomie v Európe, a musíme sa viac zamerať na naše kladné stránky, ktoré by sme mali rozvíjať. Spomínal sa dobrý príklad z Grenoble. Potrebovali sme viac týchto Cambridgeov a Grenoble. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Poprosím o ospravedlnenie, že som sa na vás, na vás tak prísne pozeral, ale máme tu ešte 12 rečníkov, ktorí sa hlásia. Ja by som chcel dať každému slovo. Zároveň by som chcel, aby sme mali možnosť si aspoň dvakrát vypočuť rozsiahle odpovede, lebo ak otázky nebudú zodpovedané, alebo ak by všetci položili najprv otázky, nepodarilo by sa to časovo stihnúť. Preto teraz prerušíme otázky a dáme slovo ešte raz našim hostom, aby zodpovedali otázky. Chcel by som vás poprosiť, aby každý sa zameral na tie otázky, ktoré on považuje za dôležité. Samozrejme, nebude možné, aby všetci odpovedali všetko. Pán Kurin, nech sa páči, mohli by ste začať. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Možno by som mohol zareagovať na otázky, respektíve pripomienky, ktoré e, ho mala pani Kastelo a pani Hibner v súvislosti e, s príkladmi spolupráce v rámci výskumu univerzity a sektor. Najskôr by som rád súhlasil, e, že prístup business as usual nebude postačujúci. Niekoľko týždňov dozadu som bol súčasťou delegácie, ktorá ešte raz sa vybrala do Kalifornie a keď vidíte, aká je tam úzka spolupráca medzi veľmi malými inštitúciami, ako je napríklad Caltech, tá fakulta nemá viac ako 200 členov a JPL, Jet Propulsion Lab a tá ozmoza E, ktorá medzi nimi funguje, toto zamienenie, vymienenie teda e, pozícií v rámci akademických inštitúcií, e, inštitú, tá inštitúcia je tretia na svete a teda keď vidíte to prepojenie medzi tou výskumnou organizáciou, keď vidíte takúto ozmozu, tak potom sa vám jasne vyčetá ten priestor, kde musí Európa dobiehať. Podobne aj Stanford. Ja som hovoril o konfliktoch záujmov s vicerektorom na Stanfordskej univerzite Napríklad eh, v európskych na európskych univerzitách, keď sa chce nejaký profesor zúčastňovať výskumu, je to náročné. Tam tá reakcia bola veľmi jednoznačná, čierno-biela, tak ako vždy sme zvyknutí od Američanov. On povedal, že v prípade, že odvetvie v tom údolí nechce našich mladých profesorov, tak potom ani my ich nebudeme chcieť, eh, nebudú môcť fungovať na našich univerzitách. Čiže sú tlačení k spolupráci s výskumom a s týmito výskumnými organizáciami. Čiže spôsob, ako premostiť ten tú medzeru je úzko naviazať univerzity na tie výskumné organizácie, ktoré vedú v tejto oblasti. Čiže toto musíme robiť v Európe. A musíme ich potom naviazať aj na systém inovácie, ktoré, ktorý bude zahrňať odvetvie a takisto miestne a regionálne samozprávy. A to je nevyhnutné z pohľadu zastupovania záujmov spoločnosti a takisto treba zohľadňovať aj to, čo je potrebné na tej e, lokálnej úrovni. Pokiaľ ide o príklady spolupráce, o ktorej hovorila pani Hibner, ja použijem ten z Grenoble, nie som sám teda z tejto oblasti Francúzska, som Ír, ale tam e, dobrým príkladom je, treba sa položiť otázku, prečo E, tým vedúcim sektorom je mikro, mikroelektronika, teda v rámci Európy a prečo je zastúpená v Grenobli. Je to jediné miesto, e, kde je ešte takéto silné zastúpenie. Je to malé mesto, ktoré je veľmi vzdialené od e, centra moci. Dôvodom je, že tam je inštitút LEDY, ktorý je vedúcim inštitútom tejto oblasti na svete. Ja som rektorom. A tento inštitút spolupracuje s STI, Transfer of Technology, prilákáva viacej e, spoločnosti, e, takisto napríklad IBM a oni dokázali povýšiť aj tú úroveň miestnych univerzít a takisto výskumných organizácií dokázali ich zapojiť do celého tohto diania. Čiže som presvedčený, že spôsob, ako to urobiť, je veľmi úzko naviazať e, všetkých aktérov a skôr by som hovoril o nie ani tak o tom trojuholníku znalostnom, ako o umožňovaní tohoto vzdelávania. Pán Gemas? Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte raz ďakujem, eh, vážení poslanci, za tú celú sériu otázok. Ja sa pokúsim troška ich zosumarizovať, troška ich poprepájať, tak aby som potom vybichol niektoré témy, Čo je e, dôležité, respektíve aký je ten, ten, ten podstatný rytmus, podľa ktorého sa riadi e, ten, ten vývoj napríklad v stavebníctve, je, že najskôr je potrebné uvažovať, potom je nevyhnutné konať, aj pokiaľ ide o tie investičné e, postupy, treba stanoviť nejaký trend v rámci spoločnosti a potom naviazať to napríklad na, aj na vzdelávanie, na systém vzdelávania, na ďal, ďalšie vzdelávanie. Myslím, že to je taký praktický zretiel. keď e, začneme aplikovať e, takéto uvažovanie, e, tak potom je možné ďalej postupovať. Tie stimuly by sa mohli sústrediť konkrétne na takéto úrovne. Samozrejme potrebujeme inováciu a je nevyhnutné aby sme dokázali riešiť mnohé otázky, hlavne v tých eh, hraničných oblastiach medzi jednotlivými, alebo tých takých eh, rozhraniach medzi jednotlivými odbornými oblastiami. A napríklad aj v súvislosti so stavebníctvom eh, musíme niektoré veci spraviť aplikovateľnými, tak povediac, ale musíme aj na základe tých investičných napríklad rozhodnutí jasne ukázať, kam, kam smerujeme. Upscaling to sa týka napríklad tých troch miliónov malých a stredných podnikov, ktoré sa tu nachádzajú. Pokiaľ ide o tú tretiu fázu, e, zhodnotenie, tam sa nachádza aj komponent, ktorý veľmi súvisí s vzdelávaním. Naozaj to takisto súvisí aj so zapojením všetkých ľudí, ktorí sú činní e, v odvetví stavebníctva. A je nevyhnutné týchto ľudí zapojiť. Nie je možné im dávať len rozkazy, e, ty spravíš toto, ty zas toto nie, je nevyhnutné ich zaangažovať, zapojiť do spoločného rozvoja e, nových postupov. Ak mi dovolíte, pán predseda, troška to rozviniem. V stavebníctve e, sú dva podstatné prúdy, e, ktoré vznikajú a ktoré pochádzajú aj z iných sektorov odvetví, lebo mnohé veci preberáme aj od iných odvetví. Jedna vec je to, čo nazývam virtuálne stavebníctvo. Inými slovami, robia sa makety alebo modely počítačové, a tým pádom je možné načetnúť isté, istý vývoj. To je dobré, lebo napríklad e, je možné sa posadiť pred veľký monitor a môžeme si to pozrieť potom, ako je toto modelovanie a potom presne vidíme, aké sú tie očakávania a je možné zakomponovať do tohto procesu všetky podnety a myšlienky skôr ako príde k zadávaniu alebo nejakým zákazkám a k realizácii. Čiže to je veľmi dôležitý proces, takéto virtuálne stavebníctvo a je nevyhnutné ďalej ho stimulovať Viem, že mnoho generálnych rediteľstv je tam zapojených, pokiaľ ide o takéto, takéto modely, takéto BIM modely. Čiže e, tu sa prakticky nachádzame v fáze takého, takého prechodu. Už sa o tom značne uvažovalo. E, každopádne teraz sa nachádzame e, v takej prechodnej fáze, ktorá nás má priviesť smerom k realizácii teda z tej virtuálnej roviny na tú realizova- rovinu realizovateľnosti. Na tejto virtuálnej platforme funguje veľa eh, aj malých eh, podnikov eh, a stredných, ktoré takýmto spôsobom fungujú. Druhý prúd nám môže pomôcť, pokiaľ ide o oblasť toho zhodnocovania a rozšírenia na tých 3 milióny malých a stredných podnikov a to je to, čo je veľmi rozšírené v rámci stavebníctva po Európe. Aspoň teda sú tu pokusy prebrať niečo, čo poznáme z výrobného procesu, z automobilového procesu a to je teória lean management. Riadenia takého zoštihleného, teda spolu e, s partnermi e, v rámci e, toho reťazca. Hovoríme o tom, ako je možné postupovať spoločne, ako je možné poskytovať si vzájomnú podporu pri zlepšovaní postupov. To by potom aj pre stavebníctvo malo znamenať obrovskú nákladovú úsporu prípade, že to bude takto používané, tak potom naozaj príde k výraznej efektívnosti nákladovej. A nielen to, takýmto spôsobom e, sa vlastne dostávame do kontaktu a do diskusí s, e, tromami, e, s týmto počtom, s týmto obrovským počtom stredných a malých podnikov a s ich zamestnancami. A takto sa dozvedáme o ich potrebách, o ich požiadavkách a tým pádom dokážeme reflektovať takéto potreby a požiadavky aj pri nastavovaní vzdelávania Myslím si tak, že to je veľmi dôležitý aspekt. A takisto energetická účinnosť e, je veľmi dôležitá. To je to, čo je veľmi podstatné z pohľadu spoločnosti v súčasnosti. A v tomto ohľade e, spolupráca pri, na vývoji Smart Grid je veľmi zásadná aké sú tie veci, ktoré by mohol eh, robiť parlament, eh, pokiaľ ide o odstraňovanie nejakých prekážok. Myslím, eh, že pán Lutikov položil túto otázku. Jedna z najpodstatnejších vecí je fakt, že legislatívne predpisy, ktoré súvisia so stavebníctvom, by mali byť zlepšené Mali by sme ísť smerom od e, zmluv e, o službách, mali by sme ísť smerom k e, zmluvám, ktoré budú komplexnejšie. Napríklad investor alebo stavebník, ktorý má zodpovednosť za nejakú budovu, za nejaké zhotovenie nejakého diela, tak by to malo byť teda komplexnejšie. Nemalo by to byť len sústredené na isté, isté, isté oblasti. keď teda dostanú zákazku, tak e, musia prevziať na seba celú, celú sériu zodpovednosti. Nie, nie, nie je možné to teda robiť nejak parciálne. Často tu vznikajú prekážky, e, pretože tie zákazky sú, sa odvíjajú od nejakých, nejakých výkonov. Sú to teda zmluvy o, o službách, ale každopádne tie zmluvy by mali byť o zaručenie istého mieru, miery, miery komfortu a blaha v tých e, zákazkách, ktoré majú na starosti. Toto by naozaj malo pomôcť, e, takéto rošenie, takáto komplexnosť. Keď je napríklad o prestavby a o vlastníkov takýchto prestavaných priestorov, tak potom e, je nevyhnutné posunúť veci na úrovni legislatívy a to nestojí nič, verejnosť to nestojí nič. Čiže žiadne verejné prostriedky nie sú vynakladané na takéto niečo. Tí e, súkromní vlastníci, oni investujú. Oni sa dostávajú tak povedať do pohybu a oni investujú do zlepšovania svojho bývania a e, svojho vlastníctva. Toľko pripomienky k legislatíve e, v oblasti stavebníctva Samozrejme, máme tu veľa číselných údajov, ktoré súvisia napríklad aj so vzdelávaním v tejto oblasti a mohol by som to rozviesť. Každopádne je nevyhnutné si ujasniť, aké výkony očakávame od stavebníctva, pokiaľ ide o energetickú úspornosť, pokiaľ ide o nové možnosti aj posilnenie napríklad zdravotných a bezpečnostných aspektov. E, ďakujem pekne, ďakujem za možnosť zodpovedať na vaše otázky. E, samozrejme, veľa ich bolo a ja nechcem príliš naťahovať ten váš čas. E, medzi iným zaznela aj otázka, ktorá sa týkala rámcových podmienok e, od pána Butikofa. Ja nie som ten najpovolenejší expert. E, samozrejme je jasné, aké to bude, keď tie rámcové podmienky budú zvýhodňujúce a tým pádom e, zvýhodním niektoré veci, niektoré produkty a tým pádom vývoj v niektorých oblastiach bude môcť pokročiť oveľa rýchlejšie. Avšak musíme si dať pozor na to, samozrejme v princípe to potom ide veľmi rýchle smerom k protekcionizmu a potom by sme mohli byť napádaní za takéto niečo a dostaneme sme sa do problémov. A pretože chceme byť aj exportne orientovaní a musíme byť exportne orientovaní. E, téma elektrických automobilov, elektroautomobilov, to sa dotknem len okrajovo, pretože naozaj, pokiaľ ide o e, túto produkciu, túto výrobu, tak e, tam by som to ponechal na sektor malých a stredných podnikov, je nevyhnutné starať sa o trvalodržateľnú mobilitu a zasadzovať sa za takéto niečo, konzekventne elektromobilita je e, jedným z prístupov v prípade, že budeme mať energiu na to, teda, že energia bude využívať takým spôsobom, že povedie k e, redukcii CO2 emisí. To je tá podstatná vec a na to, aby sme e, umiestnili na trh takéto elektromobily, tak je nevyhodné príjmať opatrenia, ktoré budú spočiatku určite drahé a nákladné v porovnaní s normálnymi bežnými automobilmi keď si všimneme, aká je e, kúpna sila Európanov a vidíme jej pokles za posledné roky, tak sa nečetá toľko veľa možností e, nejakým spôsobom ešte vynakladať dodatočné prostriedky na mobilitu. Samozrejme, každého e, zaujíma mobilita a je to vlastne eminentný záujem všetkých, lebo to prináša svoju slobodu a teda aj tá mobilita, ale je to spojené aj s problémami. Ďalej som sa chcel dotknúť témy nástrojov a malých a stredných podnikov a tam som si úplne istý, že to, čo v tejto chvíli prebieha, je príliš komplexné aj pre sektor malých a stredných podnikov na to, aby sa toho mohli zúčastňovať. od e, začiatku toho FP7, kedy vznikli isté tie myšlienky, ako to stimulovať, až e, po to, čo dobehli tie, tie zmluvy, trvalo to celé 3 roky. Keď e, sa teraz spýta, teraz inžinierova, teda tých zodpovedných za vývoj, ktorí sú v tomto sektore, segmente malých a stredných podnikov, tak zistíte, že ten problém bol výrazný. ja som za posunutie FP7 na FP8, existujú isté návrhy, ako to realizovať a e, musí tu byť aj výmena názorov s tými, ktorí budú zodpovední za realizáciu. A myslím si, že to bol aj e, ten postup, ktorý som ja 100% podporoval. Išlo o podporenie toho hodnotového reťazca, a nájsť teda to prepojenie medzi veľkopriemyslom a medzi e, malými a strednými podnikmi, lebo sú tu isté hodnotové reťazce a tie tvorí trh. A ten, kto sa na tom zúčastňuje, tak, a ten, ktorý má prístup na trh a ktorý je úspešný, tak ten dokáže veľa vecí pohnúť a zobrať takové so sebou a ten je naozaj sa podiela výrazným spôsobom na tvorbe Eh, hodnot. Napríklad eh, automobilový priemysel 30 eh, tvorí samotný automobilový priemysel, ostatná časť pochádza od dodávateľov, subdodávateľov, od malých a stredných podnikov. Keby sme nemali takýto reťazec, napríklad Nemecko, používam teraz nemecký príklad, keby sme nemali takýto reťazec, tak by sme nestali tam, kde sme, pretože každá otázka, ktorá vzniká, napríklad v prípade elektroautomobilov, v okolí tí ľudia nachádzajú kompetentných partnerov, s ktorými dokážu potom realizovať tieto veci a rýchle ich dávať aj na trh to sú obrovské šance a príležitosti. Priemyselná štruktúra, teda štruktúra, ktorá je trvalo udržateľná a ktorá dokáže prežiť dlhú dobu, v prípade, že niečo takéto vytvoríte, tak potom, e, trvá to každopádne 30 rokov, to je fakt. A môžete sa spýtať kohokoľvek a týchto 30 rokov nejakým spôsobom musíte premostiť a musíte zabezpečiť financovanie, aj predfinancovanie. A to je gigantický problém, pretože e, tam môžete staviť na nesprávne kone, tak povediať a je nevyhnutné podstúpiť niektoré také nesprávne stávky, pretože e, nakoniec to priniesie aj tak nejaký efekt. Takže, ale nevyhnete sa nejakému riziku a nejakým nesprávnym stávkam, tak povediac, v tomto procese. To je úplne centrálny bod z môjho pohľadu. A ešte sa pozerám do mojich poznámok. A pokiaľ ide o ten hodnotový reťazec ako taký, naozaj treba sa pohybovať na e, celej tej škále reťazca a treba aj podporiť aj demonstračné projekty, na názorné, demonstratívne, pretože e, mnohé e, myšlienky a podnety uviaznú potom na tej e, úrovni papiera, úrovne dokumentu a to nie je dobré. V princípe tie peniaze zarába výroba a posilne sa takisto inovácia, preto musíme zabezpečiť, aby sme naozaj posilnili inovačný a výskumný aspekt na úrovni Európy. Ďakujem pekne, pán doktor Pliške. Ďakujem pekne za otázky. Pokúsim sa zodpovedať čo najviac. Bola tu položená otázka, akým spôsobom by sme mohli zabezpečiť financovanie pre malé a stredné podniky, aby teda mali financovanie inovačných projektov. Tie žiadosti, ktoré je nutné predložiť, sú príliš zložité. Malé a stredné podniky častokrát nemajú tie možnosti to spraviť rozumným spôsobom. A potom druhá vec je mať prehľad nad tými všetkými projektami, ktoré sú v európskom priestore, to, to nie, priestore to nie je zabezpečené, nie je tam dostatočná transparentnosť. Takže opätovne malé a stredné podniky nemajú tie možnosti, aby mali príslušný prehľad. My sa samozrejme snažíme pomáhať v rámci európskeho chemického priemyslu. Máme tu určitú, určitú službu, je to taký grantový servis, tak sa to volá. A my zabezpečujeme prehľad E, prehľad o všetkých grantoch a toto poskytujeme malým a stredným podnikom. Ide o to, aby aj oni boli zapojení, zapojení do financovania výskumných a inovačných projektov. Ale je nutné v tejto oblasti aj ďalej konať. Potom druhá otázka. Výrobné systémy. Či pracujeme neustále na zlepšovaní procesov? Samozrejme. Predsa to je neustály proces, neustála aktivita. To sa netýka iba modernej chémie, ale klasickej chémie. Tak napríklad, čo sa týka znižovania emisí, približne o 30 sa nám podarilo za celkový sektor, chemický sektor v 20 rokoch. To vedie samozrejme aj k znižovaní, znižovaniu nákladov, zvyšuje to našu konkurencieschopnosť, alebo je to úplne nový projekt. Je to európsky projekt, ktorý sa označuje F3 Factory. A tam je, mám taký pocit, 70 80 účastníkov, z, z univerzít, sú tam malé stredné podniky, ale aj veľké podniky a všetci spoločne pracujú na tom, aby tak povediac vytvorili e, fabriku budúcnosti v chemickom sektore. Opierajú sa tu o určité pilotné projekty. A potom tretia otázka. Potenciály na úsporu energii, či, už, či sú alebo či už sú vyčerpané. Podľa môjho názoru predsa vždy je tu potenciál na úspory. Samozrejme, procesy sa aj menia v priebehu života. Napríklad, čo sa týka Bayer, tak my, my sme tu vytvorili taký klima, ček a to, týmto zaoberáme vo všetkých našich stanovisk, stanoviskách, ktoré máme na svete, vo všetkých lokalitách, kde pôsobíme. A to, čo my sa snažíme dosiahnuť, je, aby sme o všeobecnosti takýmto spôsobom ušetrili 10 energií. Alebo spomeniem ďalší príklad. To je dobrá, dobrý dôkaz toho, že existujú možnosti na úspory. Napríklad výroba chlóru. Musíme si uvedomiť, že chlór je takmer vo všetkom. Nie len v chemických produktoch, ale aj v spracujúci priemysel využíva chlór. A chlór skutočne e, spotrebuje veľa energie. Je to nieko, je to, sú to 2-3 celkovej spotreby energie na svete. To si musíme uvedomiť. Je to obrovské množstvo energie a v súčasnosti sa pracuje na nových postupoch výroby chlóru. Máme tu rozličné katódy, oxidačné katódy, s ktorými pracujeme. A takýmto spôsobom možné ušetriť pri výrobe chlóru približne 40 energii. To je skutočne obrovský dopad na spotrebu energii. Potom bola tu položená otázka, čo môže spraviť politika. Jednoduchá odpoveď. Z mojej strany bez toho, aby som spomínal nejaké detaily, musíme mať jednoduché nástroje. Ak potom by sme skutočne potrebovali poradenský sektor, ktorý nám pomôže ako žiadať prostriedky, to nie je dobré. Po druhé, musíme vynakladať viac na inovácie. Je vám známe, že predtým bol taký program, kde bolo asi 50 miliárd a keď si pozrieme naše myšlienky v oblasti Európy inovácií, sú tam videoky 3,4 miliardy, tak je to nejako nevyvážené. Tieto vynálezy, tieto objavy, ak sa ich nepodarí premeniť na inovácie, ak sa ich nepodarí poskytnúť spotrebiteľovi, tak sme vlastne nič nedosiahli. To znamená, že musíme vynakladať financie na inovácie a to vo väčšom objeme. A to, čo by som ešte odporúčal, je, aby sme mali, tak povedať, taký taký vlajkový projekt, aby sme sa orientovali na výzvy v našej spoločnosti a aby sme sa zamerali na tie výzvy, ktoré sa týkajú našej spoločnosti, mobility, energetiky. Ak sa nám toto podarí, ak prekročíme hranice našich e, sektorov, tak, sa, tak to bude úspešné. To celé sa potom rozbehne a bude to fungovať. Myslím, že tým som túto tému vyčerpal. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz pán Durvi. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vám neposkytnem žiadne informácie z prvej ruky, ktoré sa týkajú toho, toho materiálu o inováciách. Skôr tam bude, skôr taký strategický dokument. Ja samozrejme nemôžem ako radový pracovník predbiať to, čo sa vykoná na vyššej úrovni na komisii, ale budú tam mnohé myšlienky, ktoré sa zapracujú do tohoto dokumentu. Chcel som sa teraz zamerať na problém finančných nástrojov. V súčasnosti žijeme v kríze, aj keď už asi nie je taká dramatická ako roku 2008 alebo roku 2009, ale rozhodne je zložité pre malé a stredné podniky získať finančné prostriedky. To znamená, že komisia musí spolupracovať aj s Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom a musí tu byť možnosť vytvoriť finančné nástroje, ktoré by siahli od rizikového kapitálu až po klasické úvery, aby tam boli záruky, a tak ďalej, aby sme mohli pôsobiť paralelne s aktivitami členských štátov. Potom ďalší problém tejto oblasti je fragmentácia. Jednoducho nie sú tu jednotné podmienky pre rizikový kapitál, sú tu rozličné fondy, napríklad eh, fondy rizikového kapitálu a každý členský štát si to rieši vlastným spôsobom toto je veľká prekážka pre cezhraničné investície. To znamená, že toto je bod, na ktorý sa chceme zamerať. Chceme, aby finančné nástroje mali európsku dimenziu, aby sa prekonala táto fragmentácia. A to je to, nad čím sa teraz zamýšľame s kolegami z Európskej investičnej banky, investičného fondu. Na druhej strane tu máme ale už tak povedať generáciu finančných nástrojov, ktoré fungujú, s ktorými sú dobré skúsenosti a ktoré využívajú malé stredné podniky. Je tam rizikový kapitál, sú tam záruky a na tomto pracuje komisia. Toto už máme, samozrejme roky, ale chceme to ďalej prehlbiť. Potom ďalšia dôležitá vec. A týka sa to komplexných spoločností, v akých, aké žijeme. Ide tu o rámcové podmienky. Rámcové podmienky sú skutočne rozhodujúce čo sa týka rozvoja nových trhov, vytvoriť nových trhov. Samozrejme, nie je možné sa zamýšľať nad e, automobilmi na elektrický pohon, ak nie je zabezpečená príslušná infraštruktúra alebo ekologická výstavba. Aj to si vyžaduje určité nariadenia alebo určité, určitú legislatívu, napríklad pre inteligentné siete a tak ďalej. To znamená, že politika musí mať určité vízie, ktorá zohľadňuje príslušné aspekty tak dopytu, ako aj ponuky. A takto je nutné pracovať na globálnom riešení. A podľa môjho názoru takýmto spôsobom môžeme ovplyvňovať aj trhy. Ak sa nám to spoločne podarí, tak Európa bude mať lepšie podmienky pre podporu inovácií. A teraz ďalšia dôležitá téma, na ktorú často zabúdame, je význam verejných trhoch, trhov. Uvedomme si, že oni vytvárajú 16 HDP, teda je to skutočne obrovský podiel. A tieto trhy sú veľmi dôležité aj pre orientáciu výrobcov. Ak by sa napríklad rozhodli všetky nemocnice, že by chceli pracovať tak, aby chránili životné prostredie, bol by to významný impuls pre náš priemysel, ktorý by sa musel prispôsobiť a ktorý by sa mohol stať lídrom v tejto oblasti. Čo tým chcem povedať, je to, že musíme samozrejme myslieť aj na verejné trhy, na verejné zakázky, a preto je dôležité verejné obstarávanie, aby sa zameriavalo práve na také inovatívne riešenia. My sa snažíme prepojiť vzájomne verejné obstarávanie v Európe, aby sa postupne presadzovala myšlienka v tom zmysle, aby verejné zakázky obsahovali aj určitý prvok inovácií a potom kľúčový prvok infraštruktúra. Hovorili o tom predrečníci, to znamená, že bez inteligentných sietí nie je možné mať žiadne, žiadne nové, uh, nové energie, nie je možné mať ani elektrické vozidlá. To znamená, že infraštruktúra je skutočne rozhodujúca, ak chceme spraviť krok vpred. Potom eh, schopnosti našich pracovníkov, kvalifikovaní pracovníci, ja si myslím, že Európa sa musí skutočne nadalej zameriavať na vzdelávanie, na výskum. To znamená, že musíme mať skutočne špičkové univerzity. Niektoré z našich e, univerzít splňajú tieto kritéria, ale žiaľ nie je ich dostatočný počet. Ak niekto chce študovať v zahraničí, na nejakej špičkovej univerzite, nemal by to byť Stanford, ale napríklad nejaká Európska univerzita. To znamená, že musíme aj E, tuto pôsobí dynamicky. A potom ešte čo sa týka vzdelávania a vzdelávacích inštitúcií, dôležité je verejno-súkromné partnerstvo. Máme tu určitú iniciatívu, ktorá zatiaľ je taká skromná, ale vidíme, že má veľký, veľký vplyv. Sú to, je to iniciatíva, ktorá sa nazýva e-skills. Potom viacerí rečníci spomínali tému, ktorú aj ja považujem za dôležitú. To znamená, že na lokálnej a regionálnej úrovni musíme mať spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a malými, strednými podnikmi a veľkými podnikmi. Toto je veľmi dôležité. Napríklad pre malé podniky to môže byť skutočne veľký prospech, ak budú môcť spolupracovať s výskumnými e, inštitútmi. Spomínali sa príklady ako Cambridge, Grenoble, sú tu ďalšie príklady. Drážďany, napríklad Barcelona. A to sú dobré príklady, ale dôležité je tak povedať kritická masa. Spomenieme si pár čísel. Silicon Valley, tam je asi 300 tisíc kvalifikovaných pracovných miest. V Bangalore 170 tisíc pracovných miest kvalifikovaných. Cambridge, tam je asi 40 až 50 tisíc kvalifikovaných pracovných miest. To znamená, že aj tu ide určitú kritickú masu a musíme byť e, konkurencieschopní a musíme vytvárať klastre, ktoré e, obstoja v hospodárskej súťaži na celom svete. Ak sa nám to podarí, bude to skutočne veľmi dobrý úspech. a posledná téma, e, governance, a zjednodušovanie. Ja viem, že vy si želáte, aby všetky procesy boli čo najjednoduchšie a my sme si toho vedomi. V tomto roku sa napríklad zjednoduší aj rozpočtový poriadok, čo by mohla byť určitá možnosť, ako by sa mohli zjednodušiť jednotlivé procesy. Pevne verím, že aj náš prístup sa podarí zjednodušiť. A teraz governance je dôležité, aby sa dodržoval princíp subsidiarity, ale dôležité je, aby sme tu mali lepšie prepojené jednotlivé nástroje, ktoré využívame na regionálnej alebo na lokálnej úrovni v Európe. Na úrovni komisie sa snažíme tento cieľ dosiahnuť. Čo sa týka generálne riaditeľstva podnikania, áno, my sa snažíme prepojiť určité nástroje, ktoré podporia inovácie v Európe. Takto pracujú aj iné generálne riaditeľstvo, napríklad aj DG Regio. A takto sme chceli postupovať v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, toto je všetko samozrejme veľmi dôležité, ale z časového hľadiska to bude veľký problém. Ešte 14 rečníci sa nám prihlásili. My sme chceli vlastne skončiť tento bod o pol 12, lebo nás čaká ešte jeden bod. Chcel by som navrhnúť, aby každá otázka mohla trvať maximálne jednu minútu. Druhý návrh. Budeme diskutovať potom o stratégii 2020 a toto už je vlastne, tak povediac, e, časť tej diskusie. Preto, ak súhlasíte, mohli by sme trošku ubrať z tej diskusie. A teraz pán Gierek, nech sa páči. Ďakujem bardzo. <clears throat> Ja króciutko. Wczoraj e, pan... Ďakujem iba stručne. Včera pán Van Rompuy eh, povedal dôležitú vec eh, v parlamente, povedal, že schopnosť bude musieť byť prehodnotená eh, v jednotlivých členských štátoch aj na európskom trhu. Na európskom trhu máme 500 miliónov ľudí a Európa je veľkým výrobcom. Myslím si, že súčasná situácia je taká, že vo svete vidíme veľa neferovej e, súťaže, nespravodlivej súťaže a tým pádom sa ničia mnohé sektory e, rôznou, e, rôznym odchodom e, podnikov do zahraničia, nielen do Číny, ale povedzme aj do USA, kde je energetika zase lacná, alebo energie sú lacné a tým pádom sú, majú túto konkurenčnú výhodu v USA. Ja sa pýtam, či by Európa nemala využiť svoju colnú politiku na to, aby lepším spôsobom túto vec ovplyvnila, aby za, už ukon, nejakým spôsobom zastavila takýto únik e, mimo Európu, aby e, aj získala isté e, zdroje pre inovácie, pre vzdelávanie, aby aj pripravila alebo vytvorila svoj vlastný systém spotreby momentálne spotrebujeme toho veľa a najmä dovozu alebo importovaných výrobkov a pritom inteligentné auta, ehm, budovy, mesta, to všetko sú pre nás modely do budúcna. Potrebujeme ale peniaze na všetky tieto veci a preto by sme tie peniaze mali e, znovu usmerniť späť e, do Európy a potom môžeme prehodnotiť našu colnú politiku neskôr. Pán Brezený, nech sa páči. Ďakujem pekne za tieto zaujímavé informácie všetkým rečníkom. Myslím, že sme sa ale nedotkali základného problému, a to síce toho, že veľa kolegov vníma priemysel ako istú charitu, ktorá plní ich sociálne a zelené ciele. Vážení kolegovia, priemysel je aktivita, ktorá e, má za cieľ zisk. My, politici, si musíme uvedomiť, že môžeme iba vytvoriť prostredie, ktoré niekedy lepšie, niekedy horšie prispieva k jeho rozvoju. Častokrát porovnávame podnikateľské výsledky a inovácie Európa, Spojené štáty iné časti, časti sveta a divíme sa, že u nás tých inovácií je menej. V hre je zásadný fakt, že v Európe duch podnikateľský e, mizne, ako to tu aj dnes e, zaznelo. My, Európania, jednoducho máme iné hodnoty. Naše sociálno-trhové hospodárstvo sa stalo príliš sociálnym a málo trhovým využíva, vyžívame sa v rôznych eh, monštrozných reguláciách environmentálnych, sociálnych a ďalších. Táto spoločnosť je chorá. Príznakom tej choroby je rozpor medzi našimi cieľmi, ktoré eh, proklamujeme a medzi tým, čo v skutočnosti robíme. Pozrieme sa napríklad na eh, lisabonské ciele, pozrieme sa na to, kde sme mali byť. Bohužiaľ, naše investície smerovali niekam inam, než do vedy a do výskumu a iba pár krajín tieto kritéria naozaj splnilo. Treba si uvedomať, že ak chceme koláč rozdielovať, najprv ho musíme mm, vytvoriť a mal by som jednu zásadnú otázku pre všetkých vystupujúcich. Predstavte si, že ste majiteľmi 10-15 e, majiteľmi 10, 15 alebo 20 miliónov dolarov a máte tieto peniaze investovať do priemyslu. A otázka je, čo okrem európskeho sentimentu vás primelo k tomu, aby ste tieto peniaze investovali v Európe. Ak máte väčšiu mieru zhodnotenia e, týchto investícií buď e, v Ázii alebo v USA, pokiaľ my na túto otázku odpoviete pozitívne, teda že by to išlo do Európy, tak potom sa nebojím o súd európskeho priemyslu. Pani Toja, nech sa páči. Grazie, presidente. Ehm, la prima domanda è al dottor ehm, Crane. Ďakujem pekne. Prvá otázka je na pána doktora Krina, ktorého prezentáciu som si vyslovene vychutnala a dúfam, že nám potom e, aj poskytne e, jeho prezentáciu, že, ho budeme mať k dispozícii aj do budúcna. To, čo sa deje e, v sektore telekomunikácií, je e, mimoriadna, mimoriadne vysoká miera koncentrácie. Vy ste povedali, že technologické náklady sú e, veľmi vysoké a potrebujete vysoké investície a práve tam je Európa neúspešná. Myslíte si, že to je proces, ktorý sa už nedá zvrátiť, alebo dal by sa ešte aký druh e, intervencií e, podľa vás e, potrebujeme. Je to problém zdrojov alebo problém nejakého nedostatku priemyselnej aktivity, je to nedostatok klastrov, alebo nám chýba politika na ich vytváranie, alebo čím to je. Druhá otázka. Včera sme tu hovorili o dokumente, ktorý opisoval to, akým spôsobom technologické priemysly môžu zmeniť svoju spotrebu e, energie, ako môžu pomôcť aj iným sektorom. A hovorili sme tiež včera o záväzných e, cieľoch a hlasovali sme v prospech takýchto záväzných cieľov, ktoré e, požadujeme od komisie, aby pripravila pre každý sektor. Myslíte si, že to je dobrý nápad, dobrá myšlienka, alebo skôr taká ne? realistická. Všetci hovorí, ja to ešte máme byť ambiciozní, a my hovoríme v poriadku, budeme silní, chceme záväzné ustanovenia. Myslíte si, že je to možno až príliš z našej strany? Pán Pípa. Ja, danke, danke schön, Herr Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr pripomienka smerom k zástupcovi komisie. Pán Dive, keď vás počúvam, tak mám troška obavy. Zdá sa, že u vás prevláda názor, že technológie možné podporovať centrálne z Bruselu. Naozaj e, mi tu chýba istá referencia k národom, k regiónom, tých vzťah. A vôbec ste sa nezmenili o európskej štruktúrnej politike. Jednou slavikou. E, je jasné, že máme politiku výskumnú, to je dôležitý komponent a tam dobieha aj e, stredné a malé podniky, ale tie impulzy, ktoré by boli vysielané smerom do regiónov, tie chýbajú a v podstate tu vzniká istá medzera, ktorá je možno, ktorú možno dorovnať len štruktúrnou politikou. A tu máme veľmi dôležitú európsku úlohu a to je tá európska úloha, aby sme mysleli na tie národné úrovne, respektíve aby sme e, naplnili aj tie národné a regionálne veci obsahmi európskymi. Hovoríme o tom, že napríklad e, robíme výzvy e, pre niektoré konkrétne programy, tak tam by sme mali zohľadniť aj takýto zreteľ. Funguje to vynikajúco e, v Nemecku, napríklad v mnohých regiónoch a takisto vo Francúzsku e, takéto snahy v rámci cieľa 2. Čiže nemali by sme to robiť e, centrálne z Bruselu. Myslím že to je nesprávna cesta. Silikonové údolie a Mníchov to môžete robiť, robiť takýto transfer v niektorých vyspelých regiónoch, ale nie je možné to dosiahnuť na globálnej úrovni. A druhá vec, ktorá, ktorú som postradal, vo všetkých vystúpeniach a to je vlastne zastavenie sa za tú tradičnú, tradičný priemysel. Rozmýšľa niekto nad tým, aký je vzťah medzi tými novými ekologickými e, miestami, ktoré vznikajú a medzi tými, ktoré e, e zanikajú v dôsledku nových e, obnoviteľných energií, koľko stojí napríklad e, daň na CO2 zo strany komisie, aké sú tie odvody smerom na, na banky, ktoré nás takisto vedú do problematických situácií. Tam mi e, chýbalo niečo od pána Pliškeho. Čiže v tomto ohľade ešte raz by som apeloval e, na to, aby sme hovorili aj o, tej o tom tradičnom priemysle, ktorý tiež prinašal svoje veľa problémov. Pani Dika, myslíte na ten minútový limit? Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Štyri veci by som rada spomenula. Poprvé, nemyslím si, že Európa môže mať nejakú budúcnosť eh, a priemysel budúci bez eh, odborov. A je polutovať hodné, že tu dnes nemáme zástupcov odborov. Po druhé, pokiaľ ide o výskum, vývoj a inováciu a ich úspech, je nevyhnutné E, pre nás e, zmeniť ten rámec a zaručiť zapojenie malých a stredných podnikov. Myslím, že jedna z príčin hospodárskej krízy bola politika deindustrializácie posledných rokov, ktorá sa odrazila na vysokej nezamestnanosti. Takmer 20 mladých ľudí je nezamestnaných. A preto chceme ambicióznu a udržateľnú politiku a to nie len pre životné prostredie, ale aj pre hospodárstvo a pre podporu vytvárania pracovných miest. E, vítam fakt, že 25. a 26. marca poprvýkrát Európska rada, e, kde sa stretávajú hlavy štátov a vlád, sa zaviazala 20-percentnému navýšeniu energetickej efektívnosti do roku 2020. To je vlastne prvýkrát, čo máme skutočné, reálne, číselné ciele. One brief question only. Ďakujem pekne, pán predseda. Jedna otázka. Doposiaľ bol eh, venovaný obmedzený priestor eh, jadrovému výskumu a eh, jadrovému priemyslu, preto chcem vedieť a pýtam sa smerom na pána Klína, ako on vníma tento sektor, toto odvetvie a čo máme očakávať od tejto oblasti v budúcnosti. Konkrétne by bolo zaujímavé vedieť, aká bude úloha E, nových e, výskumných výsledkov v tejto oblasti, hlavne pokiaľ ide o budúcnosť e, reaktorov pre fúziu. Ďakujem. Pán Balčítis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti už pateiktą informaciją, iš kurios iš tikrųjų. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať všetkým za informácie, ktoré boli poskytnuté veľmi zaujímavé, veľmi užitočné. Ale Musíme pripustiť, že napriek značnému úsiliu a veľkej miere investícií nie je tu obrovský eh, výskumný potenciál v Európe a potrebujeme novú pyramídu, znalostnú a takisto mnoho iných stimulov, ako sme už dnes povedali. Našim hlavným cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť Európy A to znamená, že musíme zaručiť, e, že tu nebudú žiadne diskrepancie, pokiaľ ide o vývoj v jednotlivých regiónoch. V prvom rade e, mám na mysli nové členské štáty, pretože ich výskumný potenciál sa stal evidentným e, až v súčasnosti a nebol ešte vhodne využitý Mnohé veci môžu byť použité ako argumenty, ktoré obhajujú súčasnú situáciu, napríklad protekcionizmus medzi inými. Ale je nevyhnutné odstrániť všetky tieto diskrepancie a nezrovnalosti. A myslím si, že táto problematika bude naozaj veľmi podstatná aj v budúcnosti. Takisto chcem vedieť, aký je názor komisie na výskumný potenciál nových členských štátov. Ďakujem pekne, pani Grostet. Ďakujem pekne. Počuli sme o slabých stránkach Európskej únie eh, na poli priemyselnej politiky a jedna z tých slabých stránok sa týkala transferu technológií a problému, problémov eh, s umiestnením na trh. Čína je všade prítomná. Eh, Čína, Čína teda tak povediac ovládla Afriku a výrazne vedie pred Európou. Čína skupuje veľké časti odvetví a my sme nedávno počuli, že tá, ten drahokam v korune švedského priemyslu Volvo bol skúpený Číňanmi. Čiže tu je opäť problém s transferom technológií, kedy dochádza k nakúpeniu týchto veľkých e, firiem zo strany Číňanov, tak oni chcú profitovať z transferu technológií, čo znamená, že o niekoľko rokov Čína bude dodávať produkty takej istej kvality ako naše najlepšie a popredné európske spoločnosti. Nemali by sme preto hovoriť viac o európskom patente? Nemali by sme mať eh, silnejší európsky patent? Hovorili sme o malých a stredných podnikoch, hovorili sme o poskytnutí prístupu k malým a stredným podnikom k takémuto patentu ak chceme byť e, úspešnejší pri komercializácii produktov a pri umiestnení na trh, tak je nevyhnutné vytvoriť nové metódy financovania. Musíme vyladiť e, partnerstva verejného a súkromného sektora Počuli sme zmienku o Európskej investičnej banke, ale myslím si, že Európska investičná banka musí e, troška pridať, musí zaradiť vyššiu rýchlosť tak, aby naštartovala financovanie pre náš sektor malých a stredných podnikov. Chcela by som počuť viac o tomto. Veľmi ma znepokojuje priemyselná špionáž Číny a niektorých iných tretich krajín. Neskončíme tak, že EÚ bude vlastne takej slupej uličke. E, tá Čína má neutichajúci apetít, e, pokiaľ ide o náš priemysel. Je Nenasytná. Ďakujem, kolegyň, e, kolega Žado. Ďakujem pekne, ďakujem aj predrečníkom. Diskusiu o inovácii sme tu mali dosť výraznú ale nesom si istý, či aj e, diskusia o budúcnosti európskeho priemyslu ako takého je iba diskusiou o inovácii. Nehovorili sme tiež ani o tom, kto vlastne rozhoduje o inovácii, kto e, rozhodne, e, kto bude príjmať rozhodnutia. Zastupca komisie tu hovoril o prioritách, biotechnológiách, nanotechnológiách a tak ďalej. táto diskusia je centrálna pre európsku spoločnosť, pretože veľa ľudí v skutočnosti biotechnológie nechcú. Dokonca ani na Európskej rade je veľa ľudí, ktorí žiadne biotechnológie nechcú, ktorí chcú reformovať Európsku agentúru pre potravinovú bezpečnosť a zdá sa mi, že vy tento bod si vôbec e, nevšímate, ako keby neexistoval. Môžeme hovoriť o výskum, <laughs> výskume biotechnológií, ale pre koho, za kým e, úmyslom? E, zdá sa mi, že Európska komisia sa tieto otázky e, nepýta správnym spôsobom. To poprvé. Po druhé, e, priemysel nám hovorí, že áno, potrebuje, potrebuje financie pre výskum a pre inovácie, ale opäť tá istá otázka, aká je úloha Európy pri nasmerovaní výskumu chemický priemysel napríklad veľmi protestoval proti reforme REACHu. Včera sme diskutovali o ľahkých užitkových vozidlách. Chceme, aby sa e, v chemickom priemysle e, používalo menej e, energie, aby tam teraz spotreba energie bola nižšia. Chceme viac elektrických vozidiel. Hovorili ste o výrobe chlóru, kde sa spotrebuje menej energie, ale ja sa vám chcem spýtať niečo iné. Ako vôbec chcete znižovať samotnú výrobu chlóru? Takže to všetko mm, platí. Treba si povedať, aké sú naše ciele a Musíme byť v Európe konzistentní, keď budeme hovoriť o napríklad e, zachytávaní uhlíka v poriadku, ale nezabudeme ani na obnoviteľné zdroje. Keď hovoríme o e, štandardoch pre bývanie, častokrát hovoríme o nových budovách, ale už nehovoríme o už existujúcich budovách. E, pán Ena, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mm, vlastne budem pokračovať v tom, čo teraz povedal môj predrečník pokiaľ ide o budúcnosť e, európskeho e, priemyslu, ja som si tiež predstavoval e, túto diskusiu tak, že bude sa venovať iba inováciám, áno, isté percenta HDP treba investovať do, in, do inovácií určite, áno, ale priemysel to nie je iba inovácie. To nie sú iba inovácie, môžeme hovoriť napríklad o environmentálnom dumpingu alebo fiskálnom dumpingu a pokiaľ sa k týmto témam nedostaneme, tak e, nepokrieme naozaj celú problematiku európskeho priemyslu. Existuje istá európska priemyselná politika, predchádzajúci komisár to povedal, e, rozhoduje trh. Bolo nám povedané, že musíme E, nejakým spôsobom ten trh ukontrolovať a v tom prípade sa nám e, tú krízu podarí vyriešiť. Museli sme čakať, e, až kým tá kríza neprišla. Dovtedy, dovtedy sme nerobili nič. Pani Tika správne povedala, že ide tu o pracovníkov, o robotníkov. To sú tí ľudia, ktorí pracujú, to sú tí ľudia, ktorí vytvárajú bohatstvo, to sú tí, ktorí Ehm, vlastne rozhodujú. Takže prečo ehm, vždy niektorí ľudia hovoria iba o trhu, prečo vždy hovoria, že treba znižovať náklady, že zvyšovať získa, že to je jediná vec, o ktorú naozaj ide. Aj v automobilovom priemysle predsa bola inovácia, ale napriek tomu sa pracovné príležitosti E, vyvážajú, tak povediať, do iných krajín len preto, aby vždy e, bol väčší zisk, väčší zisk a takto e, stále dokola. Máme tu firmu, ktorá je dačia, teda konkrétne automobilku Dačia, je to cerská spoločnosť Renaultu, má vysoké zisky a napriek tomu továrne sa stávajú v Číne a nie tu v Európe. Čiže toto je bohatstvo, ktoré sa vytvára, ale tvorí sa v neprospech európskych občanov. E, takže treba pamätať aj na tých, e, na našich občanov. E, Pani Ek. Ďakujem pekne. Prepačte, že som prišla trochu neskôr dnes, ale mm, robila som na Európe 2020 a to je súčasť mojej práce pri e, príprave celého rozvojového plánu Európskej únie na najbližšie roky. Bude to dôležitý dokument, pokiaľ bude pripravený, pokiaľ bude dostatočne prísny. Viem, že ste hovorili o viacerých témach, ktoré aj tam sa objavia. A jedna vec, ktorá bola spomínaná ako hlavná výzva, hlavný projekt, e, to je ten e, plán SET, Strategic Energy Technology, ktorý vynegociovali polskí politici a vidíme, že nám e, chýba 40 miliónov eur, ktoré boli určené práve na fungovanie toho SET plánu. Chcela by som sa spýtať, e, čo si o tom myslíte. A chcel by som sa takisto spýtať na inú vec, aj keď na to možno nemáme celkom čas. Hovoríme o tom v najbližších, alebo budeme o tom hovoriť v najbližších týždňoch. A bolo by dobre, keby sme mali Eh, dispozícii dokument s eh, hlavnými bodmi toho, čo ste vyhovorili nejakým spôsobom aj písomne, či už by ste to zaslali výboru alebo nám, ktorý my zastupujeme eh, jednotlivé politické skupiny, pretože to sú dôležité témy a mm, potrebovali by sme ich aj v tomto forme. A teraz, keď hovoríme o odstraňovaní byrokracie vo výskume, Eh, už na jeseň sme mali eh, k tomu vypočutie, španielské predsedníctvo tiež zorganizovalo okrúhly stôl na vysokej úrovni. Musíme eh, sa k tomu opäť vrátiť v súvislosti s rámcovým programom 8, ale je dôležité, aby sme participovali aj na verejnej diskusii o tejto, o tejto téme, pretože my o tom rozhodujeme a pokiaľ nebudeme počuť tie názory, tak jednoducho tie názory sa k nám nedostanú. Čiže otázka na ten set plán, čo si o tom myslíte a potom, čo si myslíte o e, stratégii Európa 2020. To boli moje dve otázky. Ďakujem. Udi. Pán Odi. Ďakujem. Poznáme už e, ten všeobecný kontext. E, vieme, že trhové hospodárstvo je veľmi dôležité, nemôžeme to nejakým spôsobom popri. Toto je všeobecný konsenzus a potom k tomu sú už no, možno jednotlivé variácie. E, chcem povedať e, jednu vec. Treba e, veci zjednodušovať pre našich podnikateľov, pre náš priemysel, aby tie jednotlivé kroky boli pre nich čo možno najjednoduchšie. Chcem sa spýtať našich panelistov pár vecí. Čo si myslíte o monetárnom menovom dumpingu? Či je to niečo, čo škodí nášmu priemyslu? Po druhé, rozhodli sme sa, že budeme mať prísne opatrenia, pokiaľ ide o environmentálne štandardy, ale to sa na celosvetovej úrovni vlastne zamietlo. Videli sme tam posledný na Kodenskom samite, že to neprešlo. Takže čo máme urobiť my na vnútornom trhu? Mali by sme umožniť voľný prístup k vnútornému trhu, alebo mali by sme nejakým spôsobom zaviesť mechanizmy nejaké protekcionistického mm, charakteru, pokiaľ ide napríklad o emisie CO2. Pretože v iných krajinách e, nebudú rešpektovať normy, environmental normy EU, takže ako máme na to reagovať my? Ďakujem pekne, teraz by som chcel dať slovo našim hosťom. Možno by sme zvolili opačný postup. Najprv vystúpi zástupca komisie pán Durvi. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som nechcel vyvolať ten dojem, že o všetkom sa rozhoduje v Bruseli. Ja som to nepovedal. Ja som nikdy netvrdil, že z Bruselu je možné riadiť technológiu. Samozrejme, Brusel zohráva určitú úlohu, ale nemôže vykonať všetko. Inovácie musia vykonávať skôr podniky a nie e, inštitúcie. Okrem toho si myslím, že práve regionálna úroveň. To je ten správny prístup pre inovačné stratégie, pre inovačné partnerstva, spoluprácu medzi výskumnými inštitútmi, univerzitami a podnikmi. Takže ja som len chcel zdôrazniť význam regiónov. To samozrejme ale neznamená, že Európska e, e, úroveň nekoná. My sa snažíme vytvoriť určité kritéria pre budúcu legislatívu, chceme zabezpečiť lepšie využívanie samotných postupov verejného obstarávania. Sú tu určité veci, ktoré mala financovať európska úroveň. To znamená, že je tu pridaná hodnota zo strany spoločenstva a my chceme takto podporovať regióny. Biotechnológie, nanotechnológie, to je obrovská diskusia, ktorú dnes určite neuzavrieme pri našej diskusii. A v mojom príspevku som pa naznačil, že diskusia medzi jednotlivými výskumníkmi je nedostatočná. Sú tu určité technológie, ako napríklad nanotechnológia, je, je využiteľná v oblasti zdravotníctva, ale to nie je všetko, je nutné to ďalej rozvíjať. Samozrejme je nutné poznať všetky výhody a nevýhody. Takže dôležité je, aby sa intenzívne diskutovalo. Musia diskutovať vedci, priemysel, každý mal prezentovať svoje stanovisko spoločnosti. Pre všetkým dôležité je, aby tá diskusia bola demokratická. Čo sa týka európskeho patentu, alebo teda patentu na úrovni spoločenstva, to bolo veľmi významné pre malé a stredné podniky a pre výskumníkov. Niečo takéto zatiaľ nemáme, ale prednedávnom sa podarilo dosiahnuť politickú zhodu. Zdá sa, že celá vec ide správnym smerom ale musím povedať, že v roku 1995 som predsedal pracovnej skupine, ktorá sa zaoberala patentom spoločenstva. No, niekedy tie veci trvajú dlhšie, ako človek si myslí. A dôležité je, aby aj štáty a regióny spolupracovali s podnikmi a umožnili im prístup patentom. Čo sa týka verejno-súkromného partnerstva. Ja som vždy tvrdil, že e, tento princíp je dobrý. Pre všetkým v dobe, kedy sú verejné rozpočty napäté, je dôležité hľadať iné možnosti. Je dôležité, aby tu boli také pravidlá, ktoré uľahčia túto spoluprácu. A potom otázka zjednodušovania. Ja skutočne zdôrazňujem, že zjednodušovanie je dôležité. Čo sa týka trhového protekcionizmu, Nechcem otvárať nejakú novú diskusiu, ale kríza v roku 1929 ukázala, že protekcionizmus v čase krízy nie je správny prístup a preto by sme na to nemali ani teraz zavonúť. Ďakujem pekne. Teraz pán Pliške. Ďakujem pekne. Ešte by som nadviezal na dva body. Spomínalo sa o investíciách v Európe a či Európa je vhodná na investície. V Európe sa investuje a bude sa investovať aj v budúcnosti a to jednoducho preto, lebo rámcové podmienky, ktoré hovoria v prospech inovácií, e, investícií sú zabezpečené. Máme tu univerzitu, výskum, infraštruktúru, samozrejme všetké možno možné ešte zlepšovať. Máme tu sieť malých a stredných podnikov, máme tu kvalifikovaných pracovníkov, máme veľký trh a samozrejme sú tu aj určité veci, ktoré by bolo možné aj naďalej zlepšovať. Ako napríklad energia za rozumná, rozumné ceny, diskusia o surovinách, čo je vlastne ale globálna diskusia. A ja som sa dnes predovšetkým sústredil na tému inovácií. My sme totiž presvedčení, že inovácie sú udržateľné pre chemický priemysel sú veľmi dôležité. Náš podnik funguje asi 150 rokov, začali sme inováciami a pokračujeme dnes v inováciách. A to jednoducho preto, lebo vidíme, že to koniec koncov je správny krok aj z podnikateľského hľadiska. Myslím si, že je to správne zo spoločenského hľadiska, lebo sociálne a spoločenské výzvy, ktoré tu máme teraz, klimatické zmeny, energie, potra- potraviny, starnutie obyvateľstva. To všetko je možné riešiť iba prostredníctvom inovácií. Ak chceme, aby ostala určitá sociálna štruktúra v Európe, tak e, musíme konať. A preto je dôležitá akceptovateľnosť energií. Podľa mňa potrebujeme viesť spoločenskú diskusiu k tejto téme, a k tomu môžu prispieť výskumníci na univerzitách, samozrejme my ako priemysel, ale aj vy ako politici. Ak teda skutočne chceme byť konkurencieschopní, chceme konkurovať iným regiónom, ako napríklad Číne, tak musíme takto konať. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Besej. Ja iba krátko, čo sa týka investícií v Európe. Ja to, túto tému považujem za veľmi dôležitú. A je to tak, že tie malé a stredné podniky, o ktorých hovoríme, tie sú veľmi aktívne, oni tu majú svoju základňu a samozrejme oni musia aj sledovať svetové trhy, aby dobre predávali svoje produkty. Tá myšlienka je skutočne geniálna. A keď niekto ide do zahraničia s investíciami? Je to preto, lebo je nutné produkovať v príslušnom regióne? Lebo niekedy sú také, mm, kryt, také, také, také povinnosti, že ak chcete predávať niekde nejaký produkt, musíte v príslušnej krajine vyrábať minimálne 50 tej produkcie. Takže to sú konkrétne dôvody. Takže preto sú dôležité rámcové podmienky, a preto je dôležité, aby sme mali spravodlivé a jednotné rámcové podmienky na celom svete. Ináč vlastne tá hra nebude vyvážená. Ináč by to bolo ako v športe, keby ste mali skákať do výšky, ale mali by ste nevýhodu jedného metra. Takže Nestačí byť iba v niečom dobrý, je nutné sa stále zlepšovať. Čo sa týka tej stratégie Man of Future, ja som nepriniesol tú prezentáciu, lebo som si myslel, že pre vás to bude asi triviálne. A my samozrejme potrebujeme tu mať aj tradičný priemysel, ako spomínal predrečník. V zásade my sa musíme ďalej rozvíjať aj ako tradičný priemysel. Zároveň musíme mať e, výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Na to potrebujeme inovácie. A to je tá otázka, ktorú položil pán Bütikofer, ktorú som žiaľ nezodpovedal. Ide o to, aby sme prostredníctvom menšieho objemu zdrojov dosiahli lepšie výsledky a konec koncov pracujú na tom všetci nie je to tak, že by priemysel niekde odpočíval alebo driemal. Nie, my pracujeme intenzívne na tejto téme a čo sa týka zdrojov a dlhodobého zabezpečenia zdrojov, to je aktuálna téma a vyžaduje si to európske stratégie. Dôležité je, aby sme všetci mali rovnakú šancu, aby sme boli na rovnaké úrovni. v rámci prípravy na dnešné vypočutie som si povedal, že no, že priemysel to je pomerne široká téma, inovácie samozrejme už nie, ale aj tam, keď si pozriete, koľko tam musí byť aktérov, ktorí musia byť zapojení správnym smerom do všetkých tých aktivít na to, aby inovácie boli úspešné, tak samozrejme aktuálne aj téma finančných nástrojov, spravodlivých trhov, politických rámcových podmienok, je to skutočne široká oblasť a podľa mňa stojí za to pre vás ako výbor pre priemysel sa tým skutočne zaoberať, aby ste si to pozreli a my sme veľmi radi s vami v tejto oblasti spolupracovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Más. Ďakujem pekne. Dámy a páni, Ja by som začal teraz témou konkurencieschopnosti. Konkurencieschopnosť tá je prepojená s inováciami. Inovácie posilňujú konkurencieschopnosť, to sa aj spomínalo, a inovácie sú dôležité pre naše, priemysl, na, naše odvetvie, ktoré patrí medzi najväčšie v Európe. Preto je dôležité, aby zakázky sa poskytovali podľa výkonov. Ak napríklad podnik má dodať jednu lampu, tak ju dodá. Ale keď položíte otázku, ako by ste efektívnym spôsobom os- osvetlili moju kanceláriu, tak už sa bude k tomu pristupovať inovačne. Takže je možné, aby napríklad ako jedno z kritérií bolo pri zadávaní verejných zákazkách Aký podiel tvoríte pre verejný sektor? Aký podiel vašej produkcie pre verejný sektor? A potom to bola otázka patentov. To je tiež veľmi dôležitá otázka. Dôležité je, aby sme mali taký priemysel, ktorý bude podporovať inovácie. Potom bola položená otázka, pre koho vlastne pracujeme, pre koho vlastne vytvárame tie inovácie. Malo by to prospievať celej spoločnosti. A to som už povedal v mojom prvom príspevku. My sme tak povediať vnútorní architekti, bytoví architekti Európy. Vy vytvárate rámcové podmienky, vy musíte povedať, čo od nás očakávate, vy musíte formulovať výkonnostné požiadavky pre priemysel. Ja som hovoril o zdravotníctve, energii, doprave, starnutí obyvateľstva. To boli príklady, ktoré ja som uviedol. A teraz záverečný komentár. A nadviažem na to, čo povedala pani Tikau. Ona hovorila aj o odboroch. Ja si myslím, že odbory v Európe a v stavebníctve zohrávajú dôležitú úlohu. Pre všetkým, keď ide o proces konzultácií, napríklad o tom, ako sa implementujú inovácie aké je vzdelávanie, ako sa zohľadňujú potreby starších pracovníkov. My môžeme byť skutočne hrdí na to, že naše odvetvie je také veľké, pracuje tam asi 50 miliónov ľudí v Európe a musíme zabezpečiť to, aby e, ľudia mohli pracovať u nás dlhšie, aby aj keď budú starší, boli stále zdraví. Ďakujem pekne. A teraz na záver pán Green. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som reagovať na niekoľko pripomienok. Jedna z nich je od pani Toje ohľadom našej konkurencieschopnosti a či je to nezvratiteľný proces, ak som to správne pochopil, a ako je možné zlepšiť situáciu. Pokiaľ ide o systém IKT, tam komplexnosť, ktorej sme svedkami, na ktorej čelíme, ktorá si vyžaduje e, viacvrstvový prístup a vyžaduje si hlboké aliancie a podporné štruktúry. Keď sa pozrieme na Spojené štáty, tak tam sú subjekty, ktoré sú výlučne financované e, vládou, Sunday Labs, Oak Ridge, ktoré poskytujú e, služby prototypovania a dizajnu, na, ktoré sú principiálne zamerané na Spojené štáty. My potrebujeme podobné kapacity mať aj na úrovni Európy, kde stredné malé podniky našej univerzity a podstatné zložky priemyslu dokážu akcelerovať svoj vstup na trh inovácií cez takýto systém európskeho dizajnu. To je kľúčová požiadavka, keď sa pozrieme do budúcnosti. Takisto musíme nájsť, identifikovať a podporiť mechanizmy, ktoré nám pomôžu urýchliť inovácie a transfer technológií. Bol som pred dva týždňami v Los Angeles, kde som sa pozrel na novú iniciatívu v rámci Greenbelt, kde sa snažili prilákať e, nové subjekty do automobilového priemyslu. Tam e, dávajú k dispozícii priestory podnikateľské spájajú univerzity, e, mesta, e, majú pákový efekt napríklad pri investíciách. Takisto investujú. aj napríklad e, prístav Los Angeles, tam mali ste iniciatívy, v rámci ktorých boli volené isté typy produktov. Musíme takýto, takéto niečo naštartovať na úrovni Európy. Ak sa nám to podarí, tak budeme môcť konkurovať tým najlepším. Teraz taká osobná pripomienka bola otázka pána Pípera na pána druhého ohľadom úlohy regionov a stredných a malých podnikov aby ste reagovali a to s no ja som s potešením to zaregistroval, že regióny sú dôležité a že veľa vecí, ktoré môžeme spraviť pre podporu regionov, takisto ste predtým povedali, že budete spolupracovať užšie eh, s generálnym riaditeľstvom výskum a priemysel s týmito dvoma riaditeľstvo pre výskum a riaditeľstvo pre priemysel už sú dlho etablované riaditeľstva. Už dávno mala fungovať takáto užšia spolupráca. Musíme to robiť na všetkých úrovniach. Pokiaľ ide o regióny, tak chcel by som, aby to išlo do zaznamu. že konzorcium tých najlepších spoločností v rámci Európy, najlepších univerzít, Cambridge, najlepších výskumných organizácií ako Fraunhofer, CEA, VTT a tak ďalej, aby oni teda prišli s návrhom, smerom na VIT, ktorý sa bude týkať takéhoto knowledge permit. A aby e, od e, riaditeľa EIT dostali spätnú väzbu, ktorá bude hovoriť o tom, že treba odstrániť bariéry inovácie. Toto je predmetom vašich diskusí na rôznych úrovniach parlamentu. E, mňa požiadal predseda výboru, aby som sa pozrel na toto vyhlásenie. To je principiálna chyba zo strany EIT, ktorá hovorila o týchto bariérach, ktoré kladú teda mesta a takisto aj generálne riaditeľstvo pre vzdelanie sa dopustilo takéto chyby. V prípade, že to nebudeme spoloč- nebude spoločnými synami, tak nebudeme konkurencieschopní a nevyhráme. Naozaj to budeme musieť nastaviť lepšie v budúcnosti. Ďakujem. Darf mich ganz herzlich bedanken. Darf mich bedanken bei allen, die gest- Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli, takisto komisii, ktorá je tiež hosťom a však častejším. Naozaj ďakujem, veľmi stimulujúca, zaujímavá diskusia, rozpráva. Ďakujem kolegom, štvrtok to vždy býva troška ťažšie. Potom e, postupom času vlastne slabne tá účasť ale každopádne bolo tu veľa kolegov prítomných, ktorí sa zúčastnili do diskusie a určite to je diskusia, ktorá dnes nekončí v tejto chvíli, pretože realita e, ju bude ďalej stimulovať. Určite to bude predmetom politických sporov, to je jasné, to je nevyhnutné, ale dôležité je, aby sme ďalej pracovali s touto témou aby sme dosiahli istý výsledok. Niektorí kolegovia menovali to heslo, ktoré súvisí so stratégiou EU 2020, respektíve aj to, ako heslo uviedli. Takže to bude ten centrálny element. Ešte raz striečná vďaka a to, že nás to úplne neúdilo k smrti, tak vidíte, je to počiarknuté tým, že je nás to toľko veľa. Takže ďakujem pekne za vašu prítomnosť a za to, že ste boli pripravení nám pomôcť a to nás poinformovať. Ďakujem. Ladies and gentlemen. Dámy a páni, ak eh, nenamietate, Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir starten. Dámy a páni, opäť budeme pokračovať. Posledný e, bod programu, ktorý vlastne, a preto sme potrebovali pár minút, e, spôsobuje isté problémy. Tu sa ukázali istý vývoj, ktorý si vyžaduje našu diskusiu. Dnes chceme e, e takisto nadviazať na teda ten dnešné rané, rané vypočutie, ak chcem hovoriť o 2020 a dohodli sme sa s koordinátormi, ešte ma počúvate? Ak tu bude príliš veľký hluk, tak potom prestanem ja hovoriť, možno, že ruším. Takže sme sa dohodli, že dnes budeme viesť takú prvú e, rozpravu ohľadom EU 2020 a že potom sa z toho snažíme vypracovať uznesenie, pretože tá dohoda všeobecná bola, že cez e, konferenciu predsedov výborov by sme mali sa dostať smerom k uzneseniu. Práve som počul, že veľká frakcia, frakcia socialistov, e, napísala e, parlament, predsedovi parlamentu žiadosť, aby bol zmenený tento proces a že chcú, aby ne, nebeho, ne, nešiel teda tento proces e, cez výbory. Možno. Nevieme, ako to nakoniec skončí. Môže byť, že táto žiadosť bude viesť k tomu, že konferencia predsedov bude riešiť ten postup tak, že nepôjde formou výborov. Potom nedáva zmysel, aby sme tu uviedli rozpravu a vypracovávali uznesenie, ktoré nakoniec bude úplne zbytočné. Nemá to takto zmysel. Jediný problém, ktorý ešte stále je na stole, je, že by sa mohlo stať, že napriek tomu e, zostane, alebo bude v platnosti ten e, starý proces e, cez výbory nepredpokladám, že tak bude, ale teoreticky to môže byť, potom by sme prišli o istý čas, ale potom, čo som počul, eh, tá diskusia a pokus o uznesenie z úrovni tohto výboru nedáva žiadny zmysel, aspoň podľa teda dnešnej situácie. Mali by sme teda počkať na to, ako eh, bude ten postup upravený na úrovni parlamentu a potom vlastne konferencia predsedov je tým, formou, páne Bože, toľko konferencií, pomiešam za chvíľočku, a preto je e, naj, podľa mňa najlepšie neviesť žiadnu teraz e, výmenu názorov. Počkáme si na rozhodnutie konferencie predsedov a potom podľa toho nastavíme na novo náš postup, náš proces. E, v prípade, že nás to bude nutiť k rýchlemu rozhodnutiu, tak potom budeme musieť sa dohodnúť na úrovni koordinátorov a dúfam, že dôverujete nám, že sa nám podarí nájsť nejaké riešenie. Áno, pán predseda, ja chcem len potvrdiť, že ten návrh je najlepší, najrozumnejší a pokiaľ je o ten prípad, že by došlo k nejakej strate časovej, tak tú stratu by sme mohli dobehnúť tak, že sekretariat bez toho, aby zapojil skupiny, jednoducho vypracuje text. Takisto, e, áno, to súhlasíme. E, chcem, aby to bolo v protokole, e, to, čo povedal pán Butikov smerom na mňa, ako na, na, na pána Rojla, teda na predsedu, že to bol veľmi inteligentný návrh. Nie, to len sa Pán Budy, chceli ste niečo povedať? pani Juskov. Áno, myslím, že to je dobrý návrh, pretože konferencia predsedov rozhodla, že nebude riešiť e, uznesenia EU 2020 na rovni výborov ale bude ešte druhá schôdza v tejto záležitosti 15. apríla, takže je to rozumné rozhodnutia e, nemať dnes, rozumné rozhodnutie dnes neviesť takúto výmenu názorov. Dobre, môžeme? Tak? Súhlasíme? Pani Rea Madre? Áno, takisto, takže máte neuveriteľné šťastie, že končíme v tejto chvíli schôdzu, tak rád by som ešte s vami hodinu diskutoval. Ale toľko na dnes. E, Merci beaucoup.